So, good afternoon, everyone. Pekné poobedie, vážené dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Začneme naše dnes. stretnutie. Prvým bodom je prijatie programu. Máme tu návrh od spravodajcu, aby sme presunuli bod 6 až po rokovaní o bode 8. Ak nemáte žiadne námietky, alebo nie sú žiadne ostatné pripomienky, môžeme schváliť program aj s navrhovanými zmenami. Teraz nasledujú oznámenia predsedničky. Prvým oznámením je inštitucionálne rokovanie podľa pravidla 69F o ETS ktoré sa teraz e, vrátilo z rokovania plenárneho zasadnutia do výboru Envy a musím vám odprezentovať tým, ktorému bude, budem predsedať ja a bude pozostávať e, zo spravodajcu pána Dankena a e, z deňových spravodajcov pána Beleta, pani Guteland, pán Gerbrandy, pani Konečná, pán Eichhout, pani Evi a pán, pani Dornáno. A aj takisto e, priradený výbor ITRE, ktorý bude zastupovať pán Federli. Druhé oznámenia predsedničky pozostáva z oznámenia, že e, stretnutie, ktoré bolo pôvodne naplánované na 9. marec po obede, je zrušené a návrh, e, nový návrh stretnutia a jeho program vám bude zaslaný. V súčasnosti na dnešnom stretnutí máme jazykový režim, ktorý pozná stáva z 21 jazykov s výnimkou estončiny, lotištiny, litovštiny a, a galicíštiny. Ako iste viete, naše dnešné stretnutie je vysielané cez web a dokumenty máte, prispo, máte k dispozícii v elektronickej verzii Čo sa týka stretnutia e, a oznámenia zo stretnutia koordinátorov z 31. januára, pokiaľ nemáte žiadne námietky, môžeme ich považovať za prijaté. Teraz prejdeme k prvej rozprave, ktorá sa týka hnojív. Máme tu návrh správu, ktorá zavádza pravidlá s nakladaním hnojív a uvádzania na trhu, na spoločnom trhu e, Európskeho spoločenstva máme pripravené návrh stanoviska. Spravodajkňou je pani Gardini a dám slovo spravodajkni ako prvej. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť eh, byť čo najstručnejšia. Ako sme hovorili už dnes, hovoríme o tomto návrhu nariadenie. Súčasné nariadenie ktoré pokrýva už rozličné typy hnoju už dnes, avšak označenie CE pokrývajú iba tie hnojivá, ktoré sú e, zo surovín a z minerálnych e, látok. A predovšetkým sa jedná o hnojivá, ktoré sú predmetom vysokej spotreby e, energetického charakteru a nie sú tam stanovené ani e, limity na e, patogenné látky e, či znečistujúce látky. Nový návrh komisie teraz má pokryť oveľa širšiu paletu hnojivých materiálov, ktoré sú tak vyrobené zo surovín, ako aj zo sekundárnych materiálov a stanovuje limity na znečistujúce látky, ako aj ťažké kovy. Myslím si, že všetky z nás sme ocenili návrh nového znenia nariadenia už aj kvôli tomu, že umožní prístup e, na trh e, a bude regulovať ostatné hnojiv a umožní tak lepšie fungovanie obehového hospodárstva. Takže myslíme si, že to je veľmi pozitívny krok vpred a snažíme sa samozrejme zlepšiť tento návrh, e, ktorá sa snaží nejakým spôsobom zachytiť re, realitu, ktorá je na trhu veľmi rôznorodá a samozrejme posilniť aj obehové hospodárstvo. Takže sa snažíme neoslabiť to, čo už máme k dispozícii, ale naopak vytvoriť nové príležitosti. E, samozrejme, e, tým riadiacim bodom, ktorým sa, na ktorý sa musíme orientovať, je predovšetkým ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva. Samozrejme aj s tou schopnosťou, aby sme boli schopní zachovať e, toto odvetvie čo najkonkurencie schopnejšie a naj, čo najefektívnejšie. A samozrejme, aby aj polnohospodárska výroba mohla aj naďalej e, uspokojovať potreby e, spotrebiteľov, ktoré sa neustále e, narastajú a rozrastajú. Takže pokryli sme všetky tieto aspekty. Zvlášť nám na srdci leží otázka znečistujúcich látok, pretože v tom, ako výbor máme exkluzívnu kompetenciu, je to v prvom rade problematika kadmia, ktorá je nesmierne dôležitá. Eh, je to ten najcitlivejší bod, pretože kadmium je prvok, eh, ktorý obsahujú fosfáty, ako aj deriváty fosforu. A samozrejme eh, ktoré sú a neustále ostávajú v mieste nasadenia hnojiv aj po jeho vyčerpaní samozrejme kadmium e, spôsobuje veľké e, problémy, pretože na jednej strane v zásade neovplyvňuje efektivitu e, hnojiv a na druhej strane môže spôsobovať nepriznivé efekty tak na zdravie pôdy, ako aj čistotu podzemných vôd. Preto je nevyhnuté stanoviť limity a návrh komisie navrhuje postupne znižovať maximálne eh, hodnoty metalických eh, prvkov na 60 eh, mg na kilogram a postupne ich znižovať na 40 až na 20 mg po 12 rokoch. Samozrejme máme k dispozícii aj dokument alebo fact sheet, ale tam je napísané, že už zníženie zo 60 mg na 40 mg si vyžiada obrovské investície e, zo strany e, priemyslu. E, už len kvôli tomu, že do hnojiv sa používajú zmes rozličných minerálov, ktoré obsahujú rozličnú mieru prvkovej rudy, ktoré sa pri mleti môže rozličným spôsobom Eh, uvoľňovať. A samozrejme, ďalšie úsilie a ďalšie financie si vyžiada aj dekadmizácia existujúcich zariadení a existujúcej pôdy. Práve z tohto dôvodu musíme pracovať spoločne, aby sme našli eh, spoločný kompromis, eh, spoločnú pôdu, tak povediac, aby sme mohli zabezpečiť čo najlepšiu ochranu životného prostredia, ako aj zdravia obyvateľstva. Už aj z tohto e, dôvodu návrh komisie odkazuje na techniku dekadmizácie. Je to technológia, ktorá v súčasnosti, a to vyplýva aj e, e, vyplýva z našej spoločnej právy s pracovnou skupinou z 25. januára. je to technológia, ktorá nie je aplikovaná na širokej škále a skôr na laboratórnej ako priemyselnej úrovni. Na druhej strane táto technológia dekadmizácie takisto nie je veľmi kompatibilná so životným prostredím, pretože v procese dekadmizácie sa na druhej strane uvoľňuje veľmi veľké množstvo e, oxidu uhličitého. Čo sa týka techniky e, blendingu, e, tá skôr hovorí o tom, že nie je možné e, zmiešavať kamenivo, ktoré má odlišné technické vlastnosti. A preto by sme, e, ak na jednej strane e, chceme znižovať obsah kadmiu, môžeme znižiť obsah kadmia, ale na druhej strane budeme mať hnojivo, ktoré sa vyčerpá oveľa rýchlejšie a v tom prípade je zase potrebné použiť väčšie množstvo hnojiva, ktoré neobsahuje kadmium v takej miere. Už pri 60 mg na kilogram musíme uznať, že je pred nami veľmi ambiciozný e, projekt, pretože už 60 mg e, sú limity, ktoré sú oveľa nižšie, než sa používajú e, v Spojených štátoch. E, v Austrálii, e, v Japonsku. A to nehovorím o tých Spojených štátoch, ktoré som spomínala na začiatku, pretože tam sú tie limity dvojnásobné. Takže musíme pracovať na návrhu, ktorý je naozaj veľmi ambiciozný a ktorý by mal priniesť výsledky, ktoré sú relevantné e, častokrát na európskej úrovni v rámci tohto procesu ochrany na pracovnej skupine, ktorá sa stretla 25. januára, sme pochopili, že dnes na to, aby sme znížili kontamináciu pôd, tá je, tie sú založené na nových stratégiách, ktoré sa na jednej strane zakladajú na znížených mierach fosfátu, a takisto aj znižovanie obsah samotných hnojív na, na potrebné minimum. Takže ak Takže ak e, príjmeme e, e, takúto e, líniu, e, môžeme mať e, stratégiu, ktorá je veľmi komplikovaná samozrejme. A e, tie podniky, ktoré používajú e, minerálne hnojiva, už teraz sú e, vo výhode. Musíme zobrať do úvahy, respektíve tú pozíciu, ktorú zastávam, s doložkou revízie, kde sa hovorí, že komisia musí prehodnotiť limity, pretože komisia musí po určitej dobe aplikácie týchto nových limitov prehodnotiť dopady na úrovne, na, dopady na úroveň kontaminácie pôdy a samozrejme, aké sú aj dopady dekadmizácie v závislosti od technológií, ktoré budú vyvinuté. A je tu ďalší problém, o ktorom sme ešte nehovorili a o ktorom si myslím, že ho treba efektívne riešiť a to je otázka ťažby e, a vyťaženého kad, e, e, kadmia. Pretože aj z dekadmizácie získame určité množstva kadmia, ktorým nevieme, čo máme robiť. Takže to je ten hlavný bod. A potom sú tu ďalšie body, o ktorých budem v krátkosti hovoriť, aby sme nestrácali čas. Ale Potom sú tu produkty dvojitého e, charakteru. E, to znamená, že to sú produkty, ktoré sú e, vyrábané rovnakým postupom ako fitosanitárne produkty. Potom sú tu otázky biostimulantov pre mikroorganizmy, pretože povolené mikroorganizmy na výrobu biostimulantov na v návrhu komisie má limitovať až príliš tak e, technológie, ako aj použité procesy na získanie mikrobiálnych produktov. Potom by sme tu mali, aspoň ja si myslím, mať možnosť, aby mikroorganizmus, ktorý nie je obsiahnutý na zozname, e, aby mohol byť autorizovaný príslušnými orgánmi, ako napríklad EFSO. E, predpokladám, že toto opatrenia by mali obsahovať aj ďalšie rozložiteľné produkty pri e, hnojvách. A, a samozrejme sú tu ďalšie zmeny ako definície, e, e, objasnenie jednotlivých lehôd. Takže tu by som skončila, aby sme mohli potom rozviesť jednotlivé časti v rozhovore. A samozrejme rada si vypočujem všetko to, čo E, povedia kolegovia, pretože e, samozrejme, a toho sme videli už e, viackrát, na to, aby sme dopespeli k najlepšiemu výsledku, treba zobrať do úvahy viaceré pozície, viaceré uhly pohľadu. A myslím si, že čím viac budeme diskutovať, tým budeme konkrétnejší v samotnom znení a tak dospejeme E, k výsledky, ktoré zoberú do úvahy naozaj všetky uhly pohľadu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Gardini za vašu prezentáciu. Ďakujem aj za pozitívny prístup k tejto problematike. Teraz by som chcela dať slovo tieňovým spravodajcom, pán Brok. Ja, e, som rád. E, ďakujem, pani predsednička. Som rád, že sa môžem poďakovať kolegyne Gardini za tento súhrn a všeobecné zhodnotenie čo mi umožní v krátkosti sa venovať niektorým aspektom návrhu stanoviska. Ide hlavne o tie, ktoré považujem za problematické, alebo lepšie povedané nie je celkom jasné. Rovnako ako spravdajkyňa vítam návrh komisie, považujem ho za veľmi dobrý a chcel by som sa poďakovať za dobre vykonanú prácu ale nemyslím si, že by náš výbor pre životné prostredie a verejné zdravie mal nejakým spôsobom oslabiť navrhnutý text, najmä pokiaľ ide o znečistujúce látky. E, vítam to, čo hovorí pani spravodajkina v súvislosti s obsahom olova, kde navrhuje pomerne zásadné sprísnenie. Súhlasím s ňou v tom, že prioritou by mala byť ochrana zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Obávam sa však, že v priebehu ďalších rokovaní tieňových spravodajcov budeme musieť spresniť obsah e, formulácie, kde sa hovorí o rovnováhe s možnými sociálno-ekonomickými dopadmi, e, pretože pokiaľ ide o ľudské zdravie ako prioritu, tak e, hneď v druhej polovice vety by sa to nemalo spochybniť, ale myslím si, že možno je to len dôsledok prekladu. Tu rovnako ako pani spravodajkyňa vidím ako hlavnú vec e, návrh na postupné znižovanie obsahu kadmia podľa návrhu komisie. E, komisia navrhuje znižiť limitné hodnoty zo 60 na 40 a po 12 rokoch na 20 mg kadmia, čo by malo chrániť životné prostredie ten návrh 60 mg na kilogram v kontexte tejto priority ochrany zdravia sa mi však zdá pomerne kontroverzný. Myslím si, že by sme mali e, zvážiť skôr opačný prístup, to znamená, že by sme mali tieto limitné hodnoty znižiť a e, malo by sa, mal by sa obsah kadmia e, znižovať rýchlejšie, pretože je jasné, že kadmium patrí k tým najzávažnejším jedom vrátane olova, ktoré spravodajkynia navrhuje podstatne znižiť. Komisia, pokiaľ ide o to, že komisia nepredložila dostatok vedeckých dôkazov, to je pomerne problematické tvrdenie, pretože existuje dostatok eh, literatúry, vedeckých štúdií a napokon aj pani spravodajkynia v odôvodnení uvádza Smoldersovú štúdiu. Je to zásadná práca z roku 2013, kde sa jasne hovorí, že pokiaľ sa má znižiť obsah kadmia, je nevyhnutné limitné hodnoty jeho obsahu znižovať. Hovorí sa tam o 80 mg eh, na kilogram ako stav pôda, kde sa e, kadmium v pôde neakumuluje, ale jeho obsah sa neznižuje. Ale nám ide o to, aby sa to postupne znížilo. Rovnako ako povedala pani spravodajkyňa, tejto téme sa budeme venovať aj naďalej, vrátanie technických aspektov, dekadmizácie a podobne. Verím, že to by malo byť inovatívnym impulzom, ktorý by sme chceli vyslať predovšetkým s ohľadom na existujúce náznaky toho, že významní výrobcovia začínajú chápať, že bez dekadmizácie by eh, mohli eh, mať ťažkú perspektívu. Napríklad európske e, trhy odmietajú čínske výrobky s vysokým obsahom kadmia, pretože majú prísnejšie limity obsahu kadmia. A aj s ohľadom na e, prioritu ochrany zdravia európskych občanov. Preto nechceme, aby táto toxickejšia surovina končila na európskom trhu. Pani spravodajkyňa miestami e, zdôrazňuje dobrovoľnú požiadavku označovania. Ja si myslím, že toto je veľmi správny krok, považujem ho za inšpiratívny a v tomto zmysle predložím aj návrhy týkajúce sa možnosti dobrovoľne označiť práve množstvo a obsah kadmia zariadenia v produktoch. Myslím si, že to by mohlo byť um, určitým riešením tejto veci a osviežením tohto prístupu. Pokiaľ ide o ďalšie detaily, ktoré si zaslúžia, pozornosť je otázka biostimulátorov, najmä definícia látok, ktoré neovplyvňujú vplyvňujú priamo cieľové rastliny, ale štruktúry, štruktúru a chemizmus, chemické zloženie pôdy. Tu sa prikláňam za návrh komisie rovnako ako v prípade e, pozmeňujúceho návrhu 111, pokiaľ ide o formaldehyd. Neviem, či by sme mali hovoriť len o voľnom e, formaldehyde, ale e, ale niekde je formaldehyd viazaný nie valentne chemicky, ale štruktúralne, čiže mali by sme sa o tom ešte ďalej rozprávať, rovnako ako otázke eh, hnojív založených na eh, rašeline rašeline Leonarde a, Lig- Leonarde a lignite pretože aj tu môžu vznikať značné problémy. A napokon by som chcel ešte požiadať eh, komisiu, o to, aby sa vyjadrila k otázke e, kadmia, ako aj k pozmeňujúcim návrhom 30, 31, 32. To je obsah, to je, to je znižovanie obsahu živín. Tam by ma názor komisie zaujímal. Ďakujem. Ďakujem. Pán Nikolson? Nie je tu. Pán Federle? Ďakujem. Ďakujem aj za túto úvodnú časť diskusie. Diskusia o kadmii nie je uh, nová, je tu celé storočia a e, my sme v našej krajine uh, už v roku 1985 zaviedli pomerne prísne limity kadmia. To, napríklad Švedsko, Dánsko, um, Finsko, Rakúsko a Maďarsko majú už prísnejšie limity, pretože uh, občania vyslovili veľké obavy. Vieme, že kadmium môže spôsobovať veľké zdravotné rizika. Takisto treba mať na pamäti to, že je možnosť, aby jednotlivé členské štáty prijali rozdielne súbory pravidiel. My hovoríme o spoločných e, úrovniach na, e, v EÚ s možnosťou výnimiek, ale ak neprejdeme pri najmenšom na tie úrovne, ktoré navrhuje je komisia. Myslím si, že by sme e, mohli vytvoriť mnohé výnimky z, zo všeobecných pravidiel EÚ a niektoré krajiny by mohli mať takto možnosť odchyliek. Lepšie by bolo e, stanoviť spoločné e, normy na úrovni, ktoré navrhuje komisia alebo blízko nej a potom by mali existovať možnosti, ale pokiaľ ide o minerálne hnojiva obsahujúce vyšší podiel e, kadmia, tak toto by e, sa nemalo povoliť. Čiže ak chceme ísť ďalej, alebo chceme ísť pomalšie, tak e, mali by sme postupovať nie, spoločnou, nie cestou spoločného označovania, tak takúto možnosť už máme E, vieme, že sú tu veľké problémy s kadmiom spojené s jeho, e, spojené s jeho zdravotnými rizikami, napríklad e, rakovinou ľudí. Vieme, že existujú technológie, o ktorých sa hovorilo už v 90. rokoch, ako dekadmizovať minerálne fosfaty. Vieme, že existujú takéto možnosti vo svete. Okrem toho, E, je tu aj otázka, o ktorej bude hovoriť určite aj kolega. A to e, máme v našej ekonomike v Európe už teraz veľa fosfátov, ale vzhľadom na kadmium nie je možné všetky z nich použiť. E, napríklad pokiaľ ide o niektoré živočišné produkty. A myslím si, že v rámci tohto procesu sa budeme výrazne zameriavať na kadmium, hoci nie len naň, vo vzťahu k jednotlivým európskym krajinám, ako aj krajinám mimo EÚ a k rozdielným pravidlám v EÚ. Treba však pamätať na to, že je možnosť prijať iné opatrenia v vo vašom členskom štáte, ale nemôžeme tu robiť nejaké kompromisy. Preto vyzývam kolegom, kolegov, aby sme sa zamerali na prijatie konzistentného súboru pravidiel, ktoré by sme mali e, aplikovať a v národnom, na národnej úrovni by sa mohli prijať e, iné, ale nie miernejšie pravidlá. E, nie, nie miernejšie pravidla. Takže my sme E, stratili v zásade už 30 rokov, pretože výskum sa posunul a myslím si, že aj tá hranica sa posunula ešte ďalej. Ďakujem. Pán Ek. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať aj pani Gardini za veľmi detálny návrh spravy odhliadnúť od tej podstaty veci, ktorým sú eh, hnojivá a samozrejme aj nastavenie limitov pre kadmia, ktoré sa nachýba, nachádza eh, v životnom prostredí, ale musím povedať na tomto mieste, že tie limity na kadmium by mali byť čo eh, najnižšie. Je to aj kvôli tomu, že tento prvok preniká do ovzdušia, ale aj spodných e, vôd a samozrejme do pôdy. A samozrejme nachádza sa e, tento ťažký kov aj v žijúcich organizmus. Najlepšie by bolo, e, keby sme mohli kadmium ešte viac zredukovať, pretože zo štúdií jasne vyplýva, aby to, že by sme mali znížiť obsah kadmia e, v pôde na akceptovateľné e, limity, pretože to vplýva e, jednak na faunu a samozrejme aj na ľudia v celkovo životné prostredie. Považujem preto návrh z komisie za čelenie konečne problému kadmia, ktoré odrážajú aj naše snahy. Myslím si, že by sme mohli aj tak ciele obehového hospodárstva, ale aj ciele k ochrany životného prostredia dosiahnuť iba vtedy, ak eh, eh, budeme mať eh, zavedené a zohľadnené vo väčšej miere všetky systémy ochrany životného prostredia. Pretože práve e, takýmto e, spôsob e, môžeme lepšie ochrániť tak životné prostredie, ako aj spodné vody, ako aj pôdu, ale samozrejme aj zdravie ľudí. A samozrejme o jednotlivých bodoch môžeme hovoriť samozrejme aj ďalej a do, do hĺbky, ale musíme mať predovšetkým na pamäti zdravie ľudí a zdravie zvierat. Ďakujem, pán Hosling. Ja, meine <clears throat> sehr Damen und Herren, Vážené dámy a páni, považujem správu eh, za eh, komisie za dobrý výstup a teraz eh, a musím poďakovať spravodajkyni, ale musím povedať, že s ňou nesúhlasím v jednej bode a to je práve tá lehota 60 mg kadmia. To predsa nemôžeme myslieť vážne, veď sme pre Boha výbor pre životné prostredie, pretože je tak mi príde ten, to postupné zavazanie 12 e, rokov príliš e, dlhé, ale ak stanovíme 60 e, mg, to si predsa nemôžeme vôbec dovoliť to, že to technicky e, nie je dosiahnuteľné, nie je pravdivé. E, samozrejme, tá nová technológia má určité svoje e, náklady, avšak potom dekadmizácia by bola o to drahšie, pretože ochrana životného prostredia, ako aj zdravia občanov, nie je záležitosť, pri ktorej môžeme zjednávať. Nemôžeme brať vôbec do úvahy nejaké hospodárske argumenty pretože, a odvolávať sa na to, že by to hospodársky nebolo zvládnutelné pretože, vážená kolegyňa, vás e, e, poprosím, e, či sa naozaj máme držať návrhu komisie a tých 12 rokov, pretože toto je záležitosť, ktorá aj v odborných kruhoch je veľmi intenzívne predmetom diskusie. A, avšak sú tu aj ďalšie body, ktorých by som sa chcel vyjadriť kde by sme mohli byť ešte ambicioznejší. Máme dodatočné problémy e, z PFT, ktoré sa nachádzajú e, v životnom prostredí, ktoré nie sú odburateľné, avšak e, ktoré sa nachádzajú tak v pôde, ako aj v žijúcich organizmoch. A samozrejme musíme zaviesť aj prísnejšie limity, čo sa týka ortute a samozrejme e, zamedziť e, výrobu a prenikanie do životného prostredia takým látkam, ktoré tieto prvky obsahujú. A samozrejme je tu aj kritická e, oblasť tohto návrhu a to je dohľad a inšpekcia potravín. To je kľúčový návrh pri všetkých takýchto podobných návrhoch. A práve táto časť mi chýba aj v časti, na ktoré predložila komisia. Musíme si e, musíme byť zajedno a povedať si, že áno, musíme zaviesť e, prísnejšie normy a nesmieme podľahnúť priemyselným odvetviam, ktoré sa nám snažia diktovať, čo máme robiť, e, pretože máme povinnosť voči životnému prostrediu a myslím si, že by sme mohli plniť aj oveľa ambicioznejšie ciele, než ako to navrhuje spravodajkyňa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, madam Evi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcela by som sa poďakovať aj ja, kolegyni Gardini, za návrh, a ktorý odprezentovala dnes ohľadom revízie e, nariadenia o hnojivách. E, rovnako ako povedali e, kolegovia, sa pripojím k otázke kadmia. Myslím si, že návrh, komisný návrh je pomerne ambiciozný a je to dobrý odrazový mostík, avšak máme silné pochybnosti, ktoré sa týkajú postupného zavádzania, pomerne zdlhavého zavádzania postupne znižovaných limitov. Pretože čo, aj na základe, na základe argumentov, ktorú sme si vypočuli, aj tých vedeckých dôkazov, ktoré máme k dispozícii. pravdepodobne eh, eh, prídeme ku komisnému návrhu a predložíme niekoľko pozmeňujúcich návrhov, eh, ktoré, sa predovšetkým týkajú používania termínu biologický, respektíve organický a práve musí byť jasné, ako sa používa terminológia biologický a biologický v zmysle biologickej polnohospodárskej výroby Samozrejme sú tu aj iné prvky, ktoré sú prítomné e, v polnohospodárských hnojoviach a e, mali by sme preto e, podporiť čoraz postupnejší, ale o to intenzívnejší prechod k biologickému polnohospodárstvu, aby sme určili e, tie látky, ktoré sú opätovne použiteľné ako hnojivá e, v polnohospodárskej výrobe. Čo sa týka návrhu správodajkyne, ktoré sa týkajú rozšírenia zoznamu e, mikroorganizmov, ktoré sa používajú ako biostimulanti. My súhlasíme s týmto návrhom, namiesto toho, aby komisia zobrala do úvahy iba štyri tieto oblasti. A toto ostáva aj naďalej našou obavou popri otázke eh, kadmia. Samozrejme, možno sa nám počas eh, rozpravy podarí nájsť určitú dohodu, určitý kompromis, eh, a práve ktorá by bola čo najambicioznejšie. Pretože my sme Európsky parlament, nemôžeme si dovoliť oslabovať návrh, ktorý predkladá komisia a ktorá je aspoň dobrou východiskovou pozíciou. Pani Gordon, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, pani Kardiny, za prezentáciu. Myslím si, že návrh komisie v skutočnosti vzbudzuje viac otázok, ako poskytuje odpovedí, najmä čo sa týka aspektov, úplne ústredných aspektov toho, čo tu robíme. Žiadať od firiem, aby dekom, dekadmizovali alebo odkontaminovali E, to, na to existujú technológie, sú síce drahé, aj energeticky, aj finančne, a poľnohospodári e, budú musieť napokon uhradiť ten navýšený účet. Ak takéto niečo e, donútime poľnohospodárov urobiť, možno, že tým vytvoríme novú Dieselgate, nový problém, podobný ako s dýzlom, pretože nevieme, ako presne tieto nové technológie budú fungovať. A dopad na štandardy pre vývoz, napríklad Maroko a Tunisko, e, tam by to mohlo nepriaznivo, neblaho zapôsobiť. Marocké firmy e, investovali veľa, aby sa stali lídrami na trhu a produkujú hnojiva, a teraz im sprísnime environmentálne normy. Možno, že za to bude treba poskytnúť kompenzácie zo strany komisie. Druhá vec sú zvýšky veterinárnych liečiv v prostredí. Sú to vlastne vedľajšie produkty. Prečo komisia neposkytla k tomuto vyjadrenie? A posledná vec, kadmium. Čo sa stane s kadmium, ktoré sa vylúhováva, vylúčuje z hnojív? Potrebujeme konštruktívnu spoluprácu na to, pani Gardini. Treba to brať na vedomie. Ďakujeme. Pani Lís je ďalšou na zozname rečníčok, rečníkov. Ďakujem. Pani predsedajúca, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni. Naozaj si myslím, že tá správa je podrobná a osvetlila nám, ozrejmila nám mnohé aspekty tejto správy počas schôdze. Sú to veci, ktoré znepokojujú komisiu. Politické interviu s komisárkou Bienkovskou odhalilo, že sa obáva o mnohé veci, e, ktoré by sme mohli v parlamente urobiť voči hnojivám v súvislosti s hnojivami. Jedna vec je jasná. Nikto nie je proti dvom hlavným cieľom komisie, menovite podporiť využitie organických hnojív a rozšíriť ich vo väčšej, vo väčšej miere v obehovom hospodárstve a limitovať iné typy hnojív. A spravodajkynia predložila pozmenujúce návrhy, mnohé z nich veľmi rada podporím, ale čo sa týka zásadnej veci kadmia, pani Gardiny nesúhlasí s komisiou v tejto veci, čo sa týka Prahov a ďalších vecí, limitov. Úprimne poviem, že mám jasný eh, prehľad o cieľoch, ale necelkom je jasné, akými prostriedkami sa ciele dajú dosiahnuť. Je tu jedna vec, ktorú spravodajkyňa zásadným spôsobom eh, pertraktovala. Potrebujeme niečo hmatateľné, niečo, to, čo treba v teréne naozaj eh, uplatniť. Aj pán Hosling sa k tomu vyjadril. Nie je to len hos- hospodárska záležitosť, nie je to len otázka zdrojov, ale aj využiteľnosti polnohospodármi priamo v teréne. Ako v teréne je to naozaj životaschopná alternatíva, to je veľmi dôležité. A to ma vedie k, ku kom, otázke komisii, prečo 60, 40, 20, prečo takéto nastavenie na tie Prahy. E, Vypočujme si zelených, týmto nestačí, pre týchto nie je dostatočne rýchle. Iní zase, poľnohospodári, tvrdia, že to sa nedá, vzbudzuje to nepokoj. Ja som si vypočula odborníkov a takisto spravodajkyňa na začiatku stretnutia vysvetlila, že to je komplikované a drahé presunúť sa 40 mg a je e, takmer nemožné sa dostať na hranicu záverečnú 20 mg. Čo však hovoria dopadové štúdie o potenciálnom dopade na poľnohospodárov, aké majú alternatívy. A to tu hovoríme len o organických hnojivách. A čo ďalšie náklady, dodatočné náklady, boli tam zahratané. A predovšetkým ešte tu máme nežiaduce účinky, ktoré e, na poľnohospodárov naozaj môžu zapôsobiť tak, že dosiahnu opak toho, čo chceme. Pretože v hnojivá budú menej koncentrované, ľudia jednoducho ich začnú používať viac. A to bude znamenať e, negatívny výsledok, práve opačný, než chceme dosiahnuť. Predstavte si, že komisia má odborníkov a títo zvážili. E, to by som však poprosila predsa len ešte viac ozrejmiť. Pán Maker, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Áno, chceme prispieť k prechodu na obehové hospodárstvo a preto je dôležité, aby sme postupovali takýmto smerom. V dnešnej rozprave sú tri veci, ku ktorým by som e, sa rád vyjadril. Predovšetkým si myslím, že je zásadné, aby sa urobilo prepojenie medzi obchodom, obchodovaním a využitím surovina hnojív. Inými slovami, medzi týmto nariadením a nariadením o nitratoch. E, pretože to navzájom so sebou súvisí tieto nariadenia a ak chceme dosiahnuť ciele nariadení, tak členské štáty alebo regióny musia využiť tieto nariadenia, ktoré sa obe týkajú hnojív ktoré sa týkajú efektívneho využitia biologických eh, hnojív a kompostu. A tretí bod, o ktorom si myslím, že je veľmi dôležitý, je eh, forma toho, ako sa použije konečný eh, výsledok kompostovania, napríklad vo Flámsku. Neviem, ako sa to prejavy na európskej úrovni, ale vo Flamsku naozaj treba veľa, veľa vecí vložiť do procesu, aby bol výsledný produkt kvalitný. Musia byť nastavené kritéria, kvalita výsledného produktu pri kompostovaní, to je e, zásadná vec a hnojivo musí splniť kritéria, ktoré sú stanovené na hnojiva. Myslím si, že ambície, ktoré tu máme, zo strany komisie sú v poriadku. Nemali by sme e, rozmelňovať napríklad, alebo urobiť bezzubými tie ich návrhy v prikadmiu, alebo ísť dozadu, cuvnúť. Možno to, čo sa dnes nezdá dosiahnutelné, v budúcnosti tomu tak nebude. Táto legislatíva musí byť nástrojom, ktorý podporí inováciu, preto by som predložil si, dovolil si predložiť mnohé pozmeňujúce návrhy v tejto veci. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Som spravodajcom vo výbore Agri. Pre mňa je veľmi dôležité e, pertraktovať túto tematiku. Chcem popísať kontext. Pán Demesmaker e, zmienil, že je veľa potenciálnych nutrientov, ktoré treba regulovať. A v obehovom hospodárstve vždy hovoríme, že nebude vznikať vôbec odpad. A preto treba túto legislatívu e, prejasniť a takisto musí byť stručná a jasná, zreteľná e, v tom, ako sa budú nutrienty používať e, lepšie v budúcnosti. Mali by sme na to mať jasné kritéria, napríklad živočišné vedľajšie produkty by sa dali využiť, pretože sú tam nutrienty. To by mohol byť zdroj pre hnojiva. popol alebo výlučky zviera, dokonca aj ľudí. To sú všetko organické zdroje, kde sú nutrienty a mohli by sme ich využiť ako hnojiva. A v skutočnosti niektoré z týchto živín, ktoré sa dajú využiť v hnojivách, by sa mali zapracovať do našej legislatívy, takisto e, do nariadení o nitratoch. V mojom návrhu predkladám vyvážený prístup a snažím sa o to, aby nevznikla diskriminácia medzi jednotlivými živinami. V súčasnosti to totiž vyzerá tak, že je možné využiť e, živiny z mnohých organických materiálov, ale ak použijete hnoj, živočišný odpad, e, tam je problém s nitratmi, s dusíkom ako takým a to nie je fér. Preto by som chcel zmeniť definíciu e, živočišného hnoja, odpadu hnoja v e, nariadení o nitrátoch a keď by bolo v súlade s týmto predmetným nariadením a obsahuje iba 80 to, tak, e, z úrovne nitratov, ktoré sú definované v ďalších nariadeniach, tak by sa mohli použiť tým istým spôsobom ako iné organické zdroje. Pretože ak stále máme takúto aplikáciu, tak potom nemôžeme využiť mnohé potenciálne živiny v odpadových produktoch zvierat, vo vedlejších produktoch zvierat a musíme používať skôr minerálne záležitosti. Napríklad pri fosfátoch 95 závisíme od dovozu. Je to minerálny hnojivo, ale fosfáty v Európskej únii by sa dali produkovať, ak by sme skutočne zvážili využitie všetkých organických zdrojov. Všetkých, všetkých. Teraz ku kadmiu. Envy má k tomuto exkluzívne slovo. Agri by sa chcelo k tomuto vyjadriť, takže z hľadiska poľnohospodárov by som povedal, že poľnohospodár by sa nemal obviňovať, nemali by sme obviňovať poľnohospodárov, že hnoja takými hnojivami, ktoré potom nechajú v pôde kad- kadmium. Svetová zdravotnícká organizácia preskúmala hladiny kadmia v potravinách a nebolo by fér, keby potom sa celá vina hodila na poľnohospodárov, ktorí používajú hnojiva s obsahom kadmia. Chcel by som takisto povedať Európskej komisie, či náklady na dekadmiazáciu alebo striktnejšie limity kadmia, či to bude mať dopad na pomer e, ceny a kvality. A ďalej chcem sa vyjadriť k biostimulantom. Súhlasím s predrečníkmi aj so spravodajkyňou, že je tu veľký potenciál využitia mikroorganizmov a tým by sme dosiahli väčšiu agronomickú efektívnosť a lepšiu odolnosť, ale nemali by sme vytvoriť akúsi dieru v zákone, kde by potom to bolo tak, že mikroorganizmy by boli. Bolo by nejasné, ako sa majú využívať, treba to jednoducho ozrejmiť a definovať. Ďakujeme. Pani Širberik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik kan me aansluiten bij onze, mag ik wel zeggen, mevrouw Cardini als rapporteur. Maar... Ďakujem veľmi pekne. A súhlasím s tým, čo povedala pani Cardini, ale takisto aj môj holandský kolega pán Hautema. A hovoríme o dôležitom aspekte, ktorý ma zastáva nesmierne dôležitú e, pozíciu počas volebnej kampane v Holandsku. Hovoríme o hnojivách v Európe a Európa žiada veľmi efektívne používanie hnoju v našom regióne. Súčasné nariadenie je už zastaralé a mnohé aspekty neboli zvážené a prehodnotené už veľmi dlhý čas. Toto nariadenie je navyše súčasťou balíčka o obehovej ekonomike a je to niečo, čo v Európe chceme. Nielen my tu e, v Európskom parlamente, ale aj ľudia. Byrokratická legislatíva by e, v tomto už nemala brániť. Musíme naozaj e, naštartovať obehovú ekonomiku a naozaj umožniť tomu kruhu obehovej ekonomiky, aby sa uzavrel. Musíme využiť všetky príležitosti, ako je recyklácia, používanie biologických materiálov a recyklácia chemických látok napríklad e, e, získavanie e, živín zo živočíšnych hnojív. Čo sa týka minerálnej koncentrácie kadmia a dusika, musíme umožniť, aby farmári mohli uzatvrieť tento kruh v rámci obehového hospodárstva. A preto som veľmi rada, že pani Gardini to obsiahla do svojej správy Musíme mať efektívnu organizáciu, aby sme zabezpečili to, že všetky e, typy e, hnojív e, sú riadené rovnaké, rovnakým spôsobom. A nemôžeme dovoliť, aby pokračovala tá diskriminácia organických hnojív, tak ako tomu bolo doposiaľ a samozrejme, tým pádom sa musí zmeniť aj spôsob, akým sú hnojiva e, kontrolované. Ak je niečo biorozložiteľné do dvoch rokov, tak v súčasnosti to nie je možné mm, zohľadniť. E, a preto e, životnosť sa musí zohľadniť jednak v nariadení o dusikatých látkach, rovnako ako aj kadmiach a fosfátoch. Pretože ináč to nie je E, udržateľné. A chcela by som si vypočuť od komisie, akým spôsobom na toto budú e, reagovať. Pretože farmári sú tomu pozitívne naklonení, ale samozrejme nechceme im veci stiažovať. Takže zaujímalo mi, čo komisia povie. No áno, nech sa páči, pán Líze. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujeme veľmi pekne pani Gardini za jej legislatívny návrh správy. Súhlasím s tým, že potrebujeme nájsť rovnováhu medzi technickými možnosťami, e, medzi priemyselnými možnosťami a a potrebnosťou regulovať eh, hnojiv, rovnako ako redukciu minerálnych látok v hnojivách. Eh, takisto som videl aj správu od pani Bienkovskej a myslím si, že naozaj, že určité starosti si robiť môžeme, ale samozrejme, eh, pokiaľ komisia prís, prístupí na ten návrh, ktoré predniesla pani Gardiny. Potom sú takéto alternatívy naozaj e, prístupné a e, akceptovateľné, aj keď zatiaľ technológie na odburávanie kadmia sú veľmi intenzívne na oxidu, e, na oxid uhličitý. Samozrejme, kadmium je škodlivá látka, ktorá má dopad na, jednak na nervový centrálny systém, ako aj na krehnutie kostí. Takže potom by bolo vhodné, aby sme naozaj 40 mg e, bol tým novým lehotom. Uvidím, lehotou. Uvidíme, že kedy bude možné pristúpiť k tomu e, limitu 20 mg pristúpiť, aby to fungovalo zodpovedným a zodpovedajúcim spôsobom. A myslím si, že komisia by naho- naozaj mali e, predložiť vhodné argumenty, aby podporili, respektíve argumentovali s tou argumentáciou, ktoré majú kolegovia. Ďakujem veľmi pekne a v neposlednom rade pani Konstant. Ďakujem pani predsednička. Rovnako ako predrečníci by som chcela zdôrazniť, že podporujem spravodajkyňu Elizabetu Gardini, ktorá vo svojej správe hovorí, že je potrebné zachovať rovnováhu medzi e, ambicioznými, ale zároveň realistickými návrhmi. A skutočne v takejto téme je to náročné. Čiže je potrebné, aby sa o tejto otázke ďalej uvažovalo a má to byť súčasťou našej práce na obehovom hospodárstve. Má to byť akási e, vodiaca línia, ktorá by nás mala riadiť, aby sme naozaj realizovali myšlienku obehovej ekonomiky. E, samozrejme je dôležité hovoriť o otázke znečistujúcich látok, látk, predovšetkým kadmia, ktoré predstavuje chulostivý problém. Um, veľmi dobre tu bolo vysvetlené, že to je um, látka, ktorá škodí tak verejnému zdraviu, ako aj životnému prostrediu. My ako výbor pre životné prostredie nemôžeme obchádzať otázku verejného zdravia a preto, pokiaľ ide o zníženie obsahu kandmia vo fosfatových hnojivách, musíme byť ambiciozní, ale zároveň sa musíme e, snažiť pochopiť, že sú tu isté politické otázky. Spravodajkyňa to veľmi dobre zdôraznila, najmä pokiaľ ide o obsah kadmia v e, e, organických e, hnojivách v závislosti od toho, kde sa fosfát ťažil, v závislosti od, od podložia. Napríklad v Rusku je obsah kadmia v hornine nižší a preto tu vznikajú isté obavy, E, vzhľadom na politický kontext, ktorý nám je známy. A dokonca aj keby sme chceli úplne znížiť, a to čo najrychlejšie, obsah kadmia, musíme mať na pamäti aj farmárov, ktorí často nemajú inú okamžitú alternatívu riešenia tohto problému fosfatových hnojív. E, preto potrebujeme riešenie, ktoré umožní na jednej strane chrániť verejné zdravie, podporovať e, vývoj a technický rozvoj e, vedúci k zniženiu obsahu kadmia, ale ja čakám, že Európska komisia nám povie, či skutočne existujú technológie na odstraňovanie kadmia z týchto fosfátových hnojív. Či sú tieto technológie nielen e, existujúce, ale aj vhodné na to, aby sa využívali. Návrh pani Gardy hodiny, aby sa stanovila maximálna hodnota 60 mikrogramov na kilogram. Zdá sa byť um, zaujímavý, ale myslím si, že tá lehota, o ktorej hovoríme, je príliš dlhá ale pokiaľ by bolo možné skrátiť túto lehotu, bolo by veľmi dobre, pretože um, Ehm, my ako výbor pre životné prostredie máme povinnosť e, predkladať takéto ambiciozne návrhy s tým, že e, výbor IMCO by potom mal e, prevziať túto agendu a hovoriť aj o otázkach súvisiacich s verejným zdravím. Ďakujem. Teraz odozdávam slovo komisii. Priateľ Petinelli. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca, poslankyne a poslanci, ctené dámy a pani. Veľmi pekne ďakujem, že máme príležitosť zúčastniť sa na diskusii o produktoch e, hnojív, hnojivých produktoch e, a nariadení k ním. Je to veľmi komplikovaná agenda. E, mám veľmi limitovaný čas, preto prejdem priamo k hlavným veciam. Ako viete, cieľom návrhu komisie tie sú dva, kľúčové dva. Po prvé, zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a druhý cieľ pozbudiť vnútroeurópsky trh e, sekundárnych materiálov. Každý pozmenujúci návrh by sa mal zvážiť v svetle týchto dvoch cieľov. Nikdy by sa nemali tieto ciele e, obetovať, jedine, že by naozaj existovalo dobre zdôvodnenie niektorých pozmeňujúcich návrhov. V návrhu sme videli niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť návrh komisie, napríklad spresňujúce definície pevných látok, tekutých látok, alebo spoločná terminológia, ktorá odkazuje na hnojiva ako minerálne namiesto i neorganických. Takisto sme si všimli množstvo pozmeňujúcich návrhov, ale e, zatiaľ sme si ich nestihli podrobne preštudovať pre nedostatok času. Zdá sa nám však, že niektoré nie sú celkom racionálne, napríklad pri etiketovaní a niekedy sú tu skrížené referencie a odkazy medzi kategóriami, ktoré sú nám veľmi nejasné. Mm, radi by sme si prediskutovali do hĺbky túto agendu, ale majme na mysli, že základný cieľ navrhu komisie by sa nemal meniť. A to ma privádza k tretej kategórii pozmenujúcich návrhov. Tie sú takého typu, ktoré by ohrozovali e, dva základné ciele. Tam by som si dovolil vzniesť isté obavy. Boli sme veľmi prekvapení, keď sme si prečítali návrh o pesticídoch, ktoré by mali byť úsovzťažnené s týmto nariadením o hnojivách a vytvoril sa istá, istá hraničná zóna. Ja myslím, že takéto hraničné zóny e, by mohli pomôcť tomu, aby pesticídy e, sa dostali do e, nie takého prísneho režimu, ako sú teraz. To je naozaj znepokojujúce pretože takéto rozvoľnenie, roz, rozstrenie hranice pri istých chemických látkach znamená, že nikto nebude napokon zodpovedný za to, aby sa také, takáto látka náležite preskúmala z hľadiska rizik. To by mohlo dramaticky dopadnúť na zdravie ľudí aj životné prostredie a rizika nebudú môcť byť posúdené pri takejto nejasnej hranici. Čo sa týka stimulantov e, rastu, rastlín. To by EFSA mala posúdiť, Európska agentúra pre potraviny a bezpečnosť potravín. EFSA je však poradným orgánom, nie rozhodujúcim orgánom. A treba to vzťahovať na mikroorganizmy a nie na chemické látky. Mal by som ešte raz počiarknúť, že podľa nášho pohľadu by sa znížila hladina ochrany zdravia a životného prostredia s rizikami, ktoré nebudeme schopní posúdiť. Druhá vec, iste ste už predtým počuli, že e, ľudia aj životné prostredie nesmú byť vystavené kadmiu v nebezpečnej miere. Dnešné hodnoty 60 mg fosfátových hnojív toto nestačí na to, aby sme dosiahli e, zmysluplnú redukciu. 8 percent fosfátových hnojív na trhu v Európskej únii v praxi. A ak si zachováme 60 mg ako cieľ, tak v skutočnosti vôbec neznižíme počet kambia v obehu v potravinovom reťazci. Bolo to demonstrované v niektorých šta- š- mnohých štúdiách, iba dlhodobý cieľ 20 mg spôsobí znížený obsah tejto toxickej chemikálie v poľnohospodárskych produktoch. Ja som to vysvetľoval mnohokrát. Pri rôznych príležitostiach kadmium sa dá znížiť. Ide tu o hnojivá a potrebujeme jednoducho v EÚ a susediacich krajinách e, zvýšiť povedomie a investovať do poznatkov. Kadmium z batérií, z elektroniky, e, z ďalších tovarov nesmie unikať, pretože je to toxická látka. Bolo by rozumné, aby v potravinách, ktoré jeme a v životnom prostredí, aby sa táto chemická látka nevyskytovala. Ešte zostáva niekoľko otázok, čo sa týka komisí, návrhu komisie a nákladov, aj harmonogramu. Sme si vedomi, že technológia pre odstraňovanie kadmia existuje, ale ešte nie je celkom dobre rozvinutá, preto dáme čas technológiám, aby sa stali nákladovo efektívnymi. To môže nejaký čas trvať, to si uvedomujeme a preto sa snažíme návrh na záverečný krok 20 mg nastaviť tak, aby to bolo záväzné až po 5 rokoch. Čiže nie pred rokom 2030 budú tu postupné kroky do tohto času, aby sa vyvinuli potrebné technológie, ktoré dnes ešte nemáme a aby sme tieto technológie mm, mali trvalo udržateľné a vyrábateľné na priemyselnej úrovni. Takže technológiám dáme čas, aby sa do, dostali do tejto úrovne kvality, ale mohol by to trvať 7 rokov, možno aj 8-9. Zdá sa nám však, že toto je rozumný harmonogram. A teraz ešte k nákladom. Nemám tu za sebou dnes čísla, ale všetky informácie sme poskytli eh, už vopred, aj na pracovnom stretnutí so spravodajkynou ňou na konci januára. A veríme, že náklady bude možné zredukovať, a to z dvoch dôvodov. Stále, staré technológie preukázali, že tam, kde sa presadia na trhu nové technológie, ušetrí sa ešte viac, než sa pôvodne plánovalo. A po druhé, s týmito návrhmi môžeme na trh e, zaviesť novú kategóriu hnojív. Hnojivo, ktoré je vyrábané z druhotných surovín. A to znamená, že zníženie spotreby hnojív e, vychádzajúcich z fosfatovej bázy, množstvo týchto by sa dalo znížiť. Ak máme hnojivo, fosfatové hnojivo, ktoré sa dá nahradiť inými typmi hnojiv, opäť príde k zniženiu obehu kadmia. Niekoľko návrhov, ktoré sme dostali, zbudili záujem, pretože môžu podporiť obehové hospodárstvo znova využitie živín alebo na novo využitie živín v obehu potrebuje však nový právny rámec a treba zabezpečiť, aby organické hnojivá naozaj pre používateľov boli bezpečné, rovnako tak pre potravinový reťazec, e, niektoré minerálne a syntetické hnojivá majú isté bariéry pri tom, ako sa dostávajú na trh a pri organických hnojivách toto nebude, nebude potrebné, nie je dôležité posudzovať limity pri organických hnojivách. Zaradili sme do nášho skúmania iba také materiály, kde sa dajú odhadnúť rizika a vedecky skúmať. A to ma privádza k môjmu tretiemu bodu. Komponenty určitých kategórií e, a niektoré pozmeňovacie návrhy by mohli otvoriť brány na využitie týchto hnojív e, z mnohých vedľajších produktov e, chovu zvierat, lenže my nevieme, čo to presne môže obnášať takéto vedľajšie produkty a preto nemôžeme potom hodnotiť aj rizika. Ďalej by som chcel hovoriť o plastoch. Nevidíme žiadny rozumný dôvod, aby sme mohli biodegradovateľné materiály aby sme ich zaradili do rozsahu e, tohto nariadenia. Pravidlo je zníženie prítomnosti plastov v pôde, v vode a v morskom prostredí, ale čo sa týka koherentnosti politiky a záväzkov, ktoré si na seba na plecia berie EÚ, nemali by sme podporovať také praktiky, ktoré vedú k zasypaniu životného prostredia plastmi, znečisteniu plastmi. Máme pred sebou ešte veľa práce, ale záverom by som chcel povedať, že kľúčové ciele návrhu komisie ide o nové nariadenie pre hnojiva. Tieto ciele by sa nemali ohroziť. Zostávame flexibilní, môžeme hovoriť o mnohých návrhoch a tak, ako som povedal na začiatku svojho prejavu, páčia sa nám niektoré návrhy, pozmeňujúce návrhy, ale myslíme si, že zásada vysokej úrovne ochrany zdravia a životného prostredia je jednoducho nepohnutelná. S tým sa hýbať by sa nemalo. A takisto uvedenie druhotných materiálov na trh, z ktorých sa budú vyrábať nové produkty. Treba dať pozor, ako to všetko zapadne do systému iných nariadení, aby sme sa nestretli s nečakanými ťažkosťami pri implementácii tohto nariadenia. Záverom, veľmi radi sme sa zúčastnili na vašej diskusii, rozprave a ďakujem vám pekne za pozornosť. Um, Ďakujem. Odozdávam slovo spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne, patr, eh, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom. Myslím si, že som si pozorne vypočula všetky príspevky a myslím si, že všetky boli orientované na ten istý cieľ, e, ktorý samozrejme nebudem opakovať, lebo sme ho všetci vyslovili. Takže dúfam, že odvedieme dobrú prácu a v rámci našej pôsobnosti ako výbor Envy doručíme ten najlepší výsledok. Samozrejme, zdieľam a súhlasím mnohými vecami, ktoré odzneli a myslím si, že by sme mohli jednotlivé témy ešte prehlpiť. Čo sa týka témy kadmia, tak e, tam je stanovisko, myslím si, e, spoločné zo všetkých strán, aj keď je to veľmi delikátna e, téma. Mali by sme byť e, a budem otvorená aj samozrejme vašim návrhy, aby sme pracovali spoločne a dosiahli čo najlepší výsledok. Teraz chcem ešte položiť niekoľko otázok komisii, pretože mnohé štúdie E, ktoré hovoria o 20 mg ako e, limite obsahu kodmia, e, ktoré by mož- umožnilo zlepšenie, ktoré očakávame, to vám môžem prečítať. Samozrejme, pretože ja pochádzam z Talianska a tam je polnohospodárska výroba veľmi intenzívna a veľmi rozšírená a tam napriek tomu nie sú dostatočné informácie. Takže e, myslím si, že sa s radosťou obratím aj na e, kolegov, tak aby sme dotiahli túto správu e, takým spôsobom, aby bola pozitívna pre parlament. Bola by som rada, keby komisia sa potom vyjadrila samozrejme pozmeňovacím návrhom, a ktoré by menili v konečnom dôsledku aj e, ciele. Myslím si, že tieto by sme mohli aj e, prehlbiť, pretože nepoznám všetky ciele do e, detajlov. Nepochybne, ak by tu mala byť nejaká reformulácia, ja som samozrejme k dispozícii a aj keď niektoré body možno neboli napísané úplne presne, úplne správne a možno samozrejme boli aj zle interpretované aj e, komisie, komisiou. Takže ja absolútne súhlasím s tým, e, čo tu už bolo povedané predtým, a to je cieľ e, a účel tohto nariadenia. Pretože predovšetkým z môjho regiónu, zo severovýchodného regiónu, tam už sa e, prejavuje vysoké e, používanie hnojív, kde malé a stredné podniky pracujú e, s najlepšími univerzitami, univerzitami v Európe, aby dosiahli čo najlepší výsledok. Takže zdá sa, že to je určité protirečenie v termínoch, a to sa samozrejme týka aj e, biorozložiteľného e, plastu. Hovorili sme o legislatíve. Tam sa dokonca e, v Taliansku dokonca nepotarilo dosiahnuť ten výsledok, ktorý sme všetci chceli, kde by biorozližiteľné plasty bolo, boli nahradené, respektíve nahrádzali tradičné plastové obaly v tomto zmysle čelíme veľmi ťažkým eh, prekážkam tak zo strany iných členských štátov, ako aj eh, jednotlivých inštitúcií. Takže chápem, že aj z, tohto, z tohto hľadiska môže dojsť eh, k, mm, k určitým zlým pochopením. Takže v tomto momenku, momente vám ďakujem a samozrejme budeme musieť pracovať veľmi intenzívne, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok, pretože toto je veľmi široká téma, ktorá je nesmierne rozvetvená a ktorá eh, pokrýva eh, najrozličnejšie aspekty, ktoré sú zavedené v praxi. Ale mali by sme sa sústrediť na to, aby sme vytvárali priestor na to, aby sme konečne zaznamenali pozitívny vývoj v tejto oblasti hm, na ktorú majú e, vysokú citlivosť predovšetkým naši občania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tým sme uzavreli diskusiu na túto tému. 7. E, marca je posledný termín na podávanie pozmeňujúcich návrhov. 7. marca na popoludne. E, prechádzame k ďalšiemu bodu nášho programu, ktorým je uh, E, návrh stanoviska, e, ktorého autorkou je spravodajkyňa pani Renata Briano. Idem ja. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Našim cieľom je zaviesť opatrenia riadenia, ktoré sa týkajú rybolovu predovšetkým niektorých druhov, ktoré majú vysoké migračné správania. To je opatrenie, ktoré sa nazýva ICCAT a ktorý je v Európskej únii, funguje pod označením 2016 lomeno 0187. Tým cieľom je využívať udržateľným spôsobom biologické morské zdroje na základe spoločnej ryblovnej politiky z analýzy, ktorá vyplýva z tohto návrhu, nie je úplne jasné, aké odporúčania komisia chce predložiť. Takže myslím si, že komisia by mala predložiť určité objasnenie. Týka sa to predovšetkým niektorých rybných druhov, či už je to napríklad meču, niekoľko druhov e, tuniakov a samozrejme aj zvlášť zraniteľné druhy, ako napríklad e, ako sú e, morské korytnačky alebo napríklad žraloky. Hm, musíme to vnímať veľmi rozlične samozrejme aj s ohľadom na e, stavy jednotlivých druhov a e, stavy rybolovných zásob, ktoré sú stanovené na rok 2017. Preto by som chcela navrhnúť a upriamiť vašu pozornosť e, na veľmi dôležitú časť, ktorá sa týka ochrany ako aj dovozu z tretích krajín. Samozrejme, tu sa pôsobnosť rozširuje, čo sa týka nariadenia, ktorá ide proti zneužívaniu napríklad spoločných eh, povodí, akým je napríklad eh, Stredozemné more čo sa týka programov, e, ktorá e, predovšetkým pre výbor Envy je nesmierne dôležitá. Hovoríme o zodpovednosti predovšetkým zo strany jednotlivých členských e, štátov, ktoré majú povinnosť monitorovať a mať zaviedený kvalifikované observatéria a spájať samozrejme vedecké vedomosti a povedomia o rybolove. Čo sa týka inšpekcie e, lodí z tretích e, krajín ohľadom e, porušovania prípadných pravidiel, ktoré sa stávajú na legálny rybolov. Je tu odkaz na nariadenie 105 z roku 2008, ktoré má prichádzať neregulérnemu, nelegálnemu rybolovu. Tento návrh komisie je už e, to, čo už je e, obsiahnuté v ICCAT a má nesmierne veľký dopad na životné prostredie. A potom je jasné, že vidíme pozmeňovacie návrhy, ktoré predložia kolegovia, samozrejme zhodnotíme a samozrejme budem k dispozícii. Ja som navrhla sama niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré sa predovšetkým týkajú e, predovšetkým zraniteľných morských druhov, ktoré sú obeťou e, tzv. E, postranného e, alebo neplánovaného úlovku, tak ako je to predpokladané v nariadenie z roku 2003. Ďakujem. Thank you very much. Now, um... Ďakujem veľmi pekne. Ty, tieňoví spravodajcovia najprv, pani Gardini. Ďakujem. Eh, ja by som chcela teraz prečítať text, ktorý mi dal pán Patričela. On príde za chvíľu, pretože tu bude kvôli ďalšej správe, ktoré je autorom. Chcela by som sa poďakovať DG Mare za vynikajúci návrh nariadenia a pani Briano za jej pozmenujúce návrhy, ktoré sú plne v súlade s pôvodným textom, ktorý navrhla Európska komisia. Ak sa chceme pozrieť na obsah e, návrhu stanoviska pani Briano, tu by som chcela povedať, že pokiaľ ide o úvodné ustanovenia, tak áno, oceňujem, e, aj pán Patričello oceňuje tieto návrhy, ale plánuje podať pozmeňujúce návrhy s cieľom um, zmeniť pozmeňujúci návrh 3 a 4 E, pokiaľ ide o právne záväzné, záväzne nariadenie ICCAT. E, pokiaľ ide o článok 4, e, obsahujúci vymedzenie pojmov, Pán Patričelo by chcel zmeniť pozmeňujúce návrhy 8 a 9 a chcel by použiť definície, ktoré už existujú a ktoré implementuje EU v rámci e FAO a FAO e v rámci predchádzajúcich e, nariadení. Pokiaľ ide o ďalšie ustanovenia, ktoré by navrhoval pozmeniť, tu ide hlavne o lingvistické zmeny, ale samozrejme možno, že podá výhrady, e, ktoré e, bude tlmočiť za ostatných kolegov v skupine. Myslí si pán Patričelo, že ten text ide správnym smerom a oceňuje dnešnú rozpravu a pokiaľ ide o implementáciu, e, ja si myslím, že by bolo vhodné, respektíve, že by bolo možné, aby sme e, vyjadrili súhlas s nariadením, ktoré by malo mať e, hodnotný obsah, ktorý by potom mal e, zapracovať výbor pre rybolov do príslušných právnych noriem. Ďakujem. Eh, Renata Briano eh, vykonala kus dobrej práce, blahoželanie k tomu. V zásade ide o veľmi dobrú správu, môžeme ju podporiť. Mám len niekoľko vecí, ktoré by sme navrhli posilniť. Poprvé, eh, to je môj obľúbený článok 17 základného nariadenia spoločnej rybolovnej politiky. To by mohlo byť v tomto prípade veľmi vhodné a chcem navrhnúť, aby sme to zahrnuli. Kolega pán Mato do svojho stanoviska vo výbore pre rybolov hovorí o podpore využívania selektívnych e, e, rybolovných e, výstrojí. Toto jeho, tento jeho návrh podporujeme a v už sa o tejto veci e, hovorilo a viedlo to k e, prijatiu článku 17. Myslím si, že by bolo potrebné to e, zosúľadiť celej EÚ. Teraz niekoľko článkov, kde si myslíme, že pani Briano um, urobila e, e, veľmi kus práce, to je 13, tam ide o odstraňovanie žraločných e, plutie, potom tam je článok 16, pokiaľ ide o zraniteľnosť korytnačie, ktoré sedia na vajíčkach. Ďalej kontrolné e, opatrenia. Otázka je, prečo trvalo až doteraz, aby sa toto nariadenie aktualizovalo. E, súhlasí s tým medzinárodný orgán a je to právne záväzný text pre EU. A prečo to trvalo tak dlho? To je otázka na komisiu a až na to môžeme tento text podporiť. Ďakujem. Ďakujem. Pani Donáno. Ďakujem, pani predsednička. Pani spravodajkyňa, ja vítam túto správu v tom zmysle, že eh, hovorí o ochrane biologických námorných zdrojov a pre ochranu eh, diverzity eh, rybolovných zásob. Ale zároveň by som chcela pripomenúť, že spoločná rybolovná politika, ktorá je súčasťou výlučnej pôsobnosti EÚ, sa musí realizovať s tým, aby sa zosúladila aj s cieľmi jednotlivých členských štátov, ktorých sa to týka. Európska politika e, e, mala niektoré e, dôsledky a niektoré pokiaľ ide o dohovor CCTA e, e, týkajúci sa e, Atlantického oceánu a priláhlých morí, je to medzivládna organizácia a to znamená, že jej diagnózy a odporúčania sú záväzné pre krajiny, ktoré sú signatármi tohto dohovoru a preto uplatňovanie Eh, opatrení na ochranu eh, zásob alebo populácií rýb sú povinnosťou dotknutých štátov. Ehm, ehm, právo Európskej únie eh, transponovala odporúčanie CCTA. Tieto je potrebné overiť, e, overovať pravidelne tieto kritéria a pretože sú tu isté problémy, pokiaľ ide o ochranu stavov atlantických tuniakov. Pri vykonávaní nariadenia by mal podľa mňa parlament veľmi prísne sledovať a kontrolovať, do akej miery komisia vykonáva tieto, e, toto nariadenie. Je to veľmi závažná zodpovednosť pre komisiu. Patria sem aj opatrenia na kontrolu plavidiel, ktoré e, sú e, zapojené do, e, takti- do technik odstraňovania žralčích plutiev. Je potrebné takisto zabraniť, aby sa ochraňovala populácia stredozemného mečiara. Ehm, Dánsko, Spojené kráľovstvo, Švedsko a Holandsko sú veľkými prispievateľmi ehm, k ehm, uplatňovaniu tohto nariadenia a preto si myslím, že Európska únia by mala týmto krajinám pomôcť, pokiaľ ide o úhradu nákladov na administratívu uplatňovania nariadenia. Eh, chcela by som eh, oceniť presnosť tejto správy v technickej oblasti eh, napríklad pokiaľ ide o definíciu jednotlivých typov plavidiel alebo rybolovných techník, pretože tu je možné E, tu, tu môžu nastávať veľké rozdiely, pokiaľ ide o e, typ použitia ryba, rybárskeho výstroja. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo komisii. Nech sa páči. Pán Jesen. Thank you, Madam Chair. Um... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Uvaž- uvedomujem si, aký komplexný a spletitý je tento spis, táto agenda, preto sme spokojní s procesom, ktorý doteraz prebehol so spolu zákonodarcami a čo sa týka kompromisov, beží to všetko veľmi hladko. Ďakujem za predložené návrhy a konštruktívne, pozitívne návrhy. Mám niekoľko špecifických návrhov k niektorým pozmeňovacím návrhom. Od začiatku to bola výzva túto agendu zvládnuť aj pre komisiu, aj pre všetkých spoluzákonodarcov, pretože transpozícia mnohých odporúčaní od roku 2008 to je vlastne v hre. Niektoré z nich sa už v časti zaviedli do praxe, ale niektoré pravidlá, o ktorých sa hovorí, zaviedla kontrola EÚ, kontrolné nariadenie na úrovni EÚ alebo ďalšie právne normy. Viedli nás dva princípy, ktoré chcem počiarknúť. Jedným z nich je striktná a verná transpozícia opatrení ICCAT, o ktorých sme hovorili, a po druhé, zváženie procesu európskej legislatívy, to znamená neprekrývanie a neprotirečenie si e, v legislatíve. Čo sa týka navrhu, o ktorom tu hovoríme, určite nebolo ľahké e, transponovať takéto odporúčania a rozhodnúť sa ako. Možno by mohla pomôcť korelačná tabuľka, ktorú sme poskytli parlamentu a tam sú kompletné odkazy. Dúfame, že aj do vášho výboru sa dostala. My sme v prv, no, ako do prvého s tým prišli do výboru pre rybárstvo. Považovali to za užitočné a možno, že tento dokument by pomohol aj vám vlastne prísť na to, čo je pôvodný návrh, ako sa to pozmenilo a celkovo vás navigovať týmto procesom. Návrh, pozmenujúce návrhy sú v podstate rozumné, nemáme proti nim nič, ale sú tu skupiny pozmeňujúcich návrhov, z ktorých máme isté obavy. Prvá takáto skupina sa týka skôr právnych záležitostí. Dovolil by som si niekoľko príkladov. Pozmeňujúci návrh číslo 3, ktorý sa týka úvodného ostavenia 9a. Je to nové úvodné ustanovenie a podľa nás nie je veľmi jasne naformulované, možno dokonca je metúce a opatrenia, ktoré treba implementovať, implementovať v členských štátoch istými štátnymi orgánmi, e, tak si myslím, že ak ide o takúto závažnú vec, tak treba naozaj celú vec e, lepšie naformulovať, aby to bolo jasné. Sú tam e, ambivalentné vyjadrenia. Pozmeňovací návrh 10. Myslím si, že rozsah pre implementujúce akty eh, a takisto prílohy. Myslím si, že čo sa týka rozsahu, nie je vhodné, aby boli prílohy súčasťou, eh, súčasťou tohto textu. Teraz pozmeňovací návrh 14, 43, čo sa týka odkazu na 1185 z roku 2003 sa nám zdá nadbytočný tento odkaz a Pozmeňujúci návrh 21, ale aj 22, 23 v článkoch 72 a 73. Tieto sa týkajú procedurálneho postupu na delegované a implementujúce akty. Um, ešte stále konzultujeme s právnymi službami. Pre nás je vedúci princíp súlade s interinstitucionálnymi dohodami. Jednoducho to len overujeme. Ešte stručne k odborným návrhom. Opäť tu je niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú ambivalentné, nedobre definované. Dovolím si uviezť niekoľko príkladov. Pozmeňovací návrh 11, článok 9, odsek 2, slovo environmentálny, ktoré sa vložilo pri e, odrodách alebo živočichoch, ktoré patria do istých skupín. Otázka je, prečo tam pridávame slovo environmentálny. Myslím si, že tam to treba vyjasniť. V pozmeňovacom návrhu 12 odkaz na najhodnotnejšie živočišné druhy. Neviem, či to je dobre zasadené do do kontextu. Bez definície nie je jasné, či sa odvolávame na text ICCAT a pozmeňovací návrh 16 ako posledný príklad. Hovorí sa tam o vyhýbaniu sa takým rybarským praktikám, ktoré by, v ktorých by sa lovili korytnačky počas hniezdenia. Nehovorí sa tu o opatreniach, ktoré by bolo treba vykonať. Opäť by to mohlo skôr spôsobiť viac zmetku ako jasnosti. Samozrejme sme k dispozícii spravodajkyni či k týmto témam, alebo k nejakým iným. Nech sa páči. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme. Toto všetko si určite oddelenie môžete prediskutovať so spravodajkyňou. Teraz dostáva slovo eh, ďalší rad rečníkov. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom za ich návrhu a opätovne zopakujem, že ostávam im k dispozícii na práci na prípadných e, kompromisných pozmeňovacích návrhoch. Chcela by som sa poďakovať aj komisii, aj jej ostávam samozrejme k dispozícii, aby sme si objasnili a po prípade zmenili niektoré aspekty, e, ktoré nie sú úplne jasné. Takže prajem všetkým e, dobrú prácu a samozrejme vidíme sa spoločne v našom úsilí, aby sme dospeli ku kompromisnému e, textu a samozrejme pokryli všetky tie aspekty, kde ešte ostávajú nejaké pochybnosti. Ďakujem. Ďakujem. E, predkladanie, predloženie pozmeňovacích návrhov je 1. marca o 12. A potom tu máme ďalší e, bod, ktorý je spravodajcom pán Gerbrandy. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslel som, že budeme mať predtým ešte ďalší bod e, programu, ale ten sme posunuli, hovorí predsednička. Sme zmenili pro... E, Áno, pán Gerbrandy hovorí, že to nie je problém. Začnem tým, že sa poďakujem všetkým kolegom za pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené. Bolo mi veľkým potešením prečítať si ich E, pohybovali sa e, z e, extrémnej lavice až extrémne doprava. Zmenili sa tam začiatočné dátumy, kde navrhovali posilnenie môjho návrhu alebo oslabenie ho. Flexibility boli samozrejme veľkým cieľom, ktoré niekedy zmenšovali flexibilitu legislatíve niektoré naopak ešte zvyšovali flexibilitu nad rámec toho, čo považovala komisia za vhodné. Vo všeobecnosti musím povedať, že e, to e, hracie pole e, sa ešte zvýšilo a bude naozaj veľkou výzvou pre mňa ako pre spravodajcu nájsť nejakú spoločnú reč a nájsť pre tento návrh väčšinu e, v tomto parlamente. Pretože toto je jednej veci, z ktorej mám strach pretože sa vystavujeme riziku, že nenájdeme väčšinu e, pre jednu zo smerníc, e, ktorú som videl v návrhoch pozmeňovacích. A samozrejme, keď sme hovorili o návrhu mojej správy, naposledy chcel by som zdôrazniť niekoľko prvkov, ktorých sa týkala väčšina pozmeňovacích návrhov. Predovšetkým sú to dlhodobé ciele. Zistil som, našiel som e, veľa e, podpory e, pre dlhodobé ciele, takže som si istý, že sa nám to podarí začleniť do návrhu legislatívneho textu na konci procesu. Čo sa týka reportingu a súladu, e, to je veľmi dôležitý prvok, kde niektorí e, žiadali o prvé správy ešte predtým, než sa začne ďalšia fáza. E, ostatní podporili komisný návrh a niektorí predkladatelia žiadali e, trojročnú aktualizáciu na miesto, aktualizácia každých 5 rokov. Flexibility, to je samozrejme pre nás ten hlavný nástroj, e, pretože nebudeme meniť ciele stanovené pre jednotlivé členské štáty. Na to nie je dostatočná podpora. Avšak eh, flexibility eh, budú tým veľkým bojskom a to je niečo, čo sa týka aj rady. A je to jasné aj z diskusí, ktoré už eh, prebehli a ktoré prebiehajú s členskými štátmi tie sa budú predovšetkým sústredovať na flexibility. Takže to bude veľmi nesmierne e, dôležité e, pre UCF, ako aj pre kredity v rámci systému ETS, ktoré by mali byť posilnené. E, teraz iba skontrolujem jednotlivé body. Pani predsednička, možno nazda tu by som skončil. Pre mňa ten najdôležitejší bod je, že zostaneme v intenciách e, Parížskej dohody a to znamená, že sa musíme veľmi opatrne pozrieť na jednotlivé možnosti, ktoré máme na stole vďaka e, tým pozmeňovacím návrhom, ktoré boli predložené. E, zmena začiatočného dátumu môže ohroziť ciele, ktoré vyplývajú z Parížskej dohody, pretože ak sa nevysporiadame s veľkým nadbytkom, ktorý sa vytvára, eh, môže sa stať, že jednoducho nenaplníme ciele stanovené na rok 2030 pre tie odvetvia, ktoré majú zdieľať záťaž. To by bol ten hlavný bod eh, a ten hlavný centrálny bod, eh, keď budem hovoriť s tieňovými spravodajcami. Samozrejme sú tu aj rozličné národné problémy. Všimla som, všimol som si množstvo pozmeňovacích návrhov od talianských poslancov a zo samotného Talianska, že je tu určitý problém v Taliansku a som samozrejme ochotný spoluhracovať pri nachádzaní riešenia. Ale takéto problémy sú aj pri iných členských štátoch. Samozrejme, toto je veľmi náročné zobrať do úvahy stanoviska všetkých členských štátov a vytvoriť z nich nejakú syntézu. Dobre, takže skončím tu a samozrejme k tejto téme sa opäť vrátim, keď si vypočujeme komentáre jednotlivých kolegov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom, ale poprosím vás, obmedzte svoje príspevky na povedzme dve minúty každý. A začneme pani Ajuso. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem čo najstručnejšia. Ja súhlasím so spravodajcom, zvlášť čo sa týka e, faktu, a síce, že by sme nemali meniť zdieľanie záťaže. Samozrejme, Taliansko e, s tým má problém, pretože e, v rámci výpočtu z HDP by sa mali znížiť túto mieru zaťaženia ešte viacej pravdepodobne sa to e, týka mnohých pozmeňovacích návrhov, ale myslím si, že dohoda je možná. Európska komisia to robí tak, že za niekoľko rokov očakávame, že sa množstvo týchto možností už nebudú, nebude môcť využívať a preto hovoríme aj o ďalších doplnkových možnostiach s tým cieľom, aby sme pomohli tým štátom, ktoré tieto, štá, e, ktoré tieto ciele môžu naplniť ešte pred uplnutím lehoty. Samozrejme, čo sa týka mechanizmu flexibility, e, toto je oblasť, respektíve manevrovacia e, pole, kde máme najväčšie možnosti. Takisto som zastankyňou toho, aby nástroje flexibility boli čo najrozšírenejšie a to z dôvodu, tak nákladových, ale samozrejme musí tu byť aj úplne jasné monitorovacie postupy. Takže keď hovoríme o flexibilite, tak v niektorých oblastiach e, sa to týka predovšetkým našej oblasti, ako napríklad e, zalesnenej pôdy a jej kontroly. Samozrejme, tu budeme schopní dospieť ku koncenzu. Avšak e, treba sa pozrieť, aká tá situácia vyzerá v súčasnosti a túto situáciu budeme musieť ešte zlepšiť pred rokom 2030. Čo sa týka mechanizmu absorpcie, musíme naozaj rozšíriť absorpčný mechanizmus, e, pretože tá rentabilita sa dá nájsť. A práve v tejto súvislosti treba zdôrazniť e, niektoré pozmeňovacie návrhy, e, poukazujú na potrebu nutnosti zaistenia dostatočného množstva potravín. Myslím si, že tu to ale nie je úplne na mieste. Toto sú pozmeňovacie návrhy, ktoré by tu ani nemali byť. Ja by som ich teda neprijímala čo sa týka stanovanie cieľov až po roku 2030. Myslím si, že hovoríme o veľmi vzdialenom období a to by mohlo byť pomerne e, dobrodružné. A čo sa týka delegovaných aktov, prenesených právomocí, myslím si, že existuje snaha všetko dať do eh, aktov prenesenej právomoci, do delegovaných aktov, čiže od prechodu jednotlivých aktov k delegovaným aktov. Myslím si, že tá kvalita pozmeňovacích návrhov je však vo všeobecnosti vysoká a myslím si, že sa nám podarí nájsť e, koncenzuálne riešenie, pričom zoberieme do úvahy aj to, že tento návrh e, veľmi úzko súvisí s NUFOM. Ďakujem veľmi pekne. E, Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Dali. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A teraz poskytnem krátky prehľad našich hlavných pozmeňovacích e, návrhov zo strany socialistov a demokratov a začnem od začiatku, že spomeniem e, všeobecný princíp, ktorým veríme, pretože úplne postu- podporujeme e, našeho spravodajcu s dlhodobými cieľmi, pretože je to dobre predpovedané pre členské štáty, ale aj pre súkromných investorov. Čo sa týka v uhlíkovo náročnej e, infraštruktúre dopravy a v poľnohospodárstve a v priemyselných e, procesoch, zameriavame sa práve týmto smerom. smerom. Čo sa týka hlavných pozmeňujúcich návrhov, najdôležitejší je pozmeňujúci návrh alebo pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú všeobecného smeru nariadenia, tu sme v súlade s prístupom spravodajkyne, zdôrazňujeme redukciu emisií smerom k hladinám 80 až 90 do roku 2000 50. A tento prístup je práve tým, ktorý by mohol EÚ nastaviť na ten efektívny smer, ktorý by sa mohli splniť e, parížské očakávanie, parížskej dohody. Začiatočný bod zmenou lineárnej trajektórie v roku 2017, e, tam myslím, že by tieto hladiny, ktoré chceme dosiahnuť pri redukcii uhlíka, sa mohli stať realistickejšími. Chcem sa sústrediť na niečo, čo si samozrejme ešte overím s ostatnými tieňmi spravodajcami, ale sú to ciele a aktivity. Návrh komisie je na úrovni členských štátov stanoviť limity do roku 2030. Ďalej tu máme celkové ciele, ktoré však nešpecifikujú e, redukcie pre jednotlivé priemyselné odvetvia, ale hovorí sa o hlavných odvetviach ako e, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, preprava. Treba zabezpečiť, aby každý, každé toto priemyselné odvetvie prispelo k zníženiu emisií len tak sa dá toto nariadenie e, pertraktovať na úrovni národných štátov a iba tak sa dajú dosiahnuť zníženia emisií prierezovo naprieč s všetkými rezortmi, priemyselnými odvetviami. To je kľúč pre dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Čo sa týka overovania krížového súladu, Aj spravodajkyňa sa k tomu vyjadrila. Každých 5 rokov sa overuje tento súlad a ak sa e, konštatuje nesúlad, tak potom je tu problém s vymazaním dvoch dôležitých údajov po roku 2030. My však považujeme, že treba to zachovať, aby sme dosiahli, aby sme zabezpečili zachovanie cieľov. A čo sa týka revízie, tam navrhujeme každé tri roky revíziu a takisto navrhujeme, že takáto revízia by mala byť sprevádzana legislatívnymi návrhmi, ktoré však nemajú byť administratívnou záťažou. Zároveň by sa mali vysporiadavať so záležitostiami, ktoré sa časom vynoria. Záverom by som rada zdôraznila, že každého záujme by malo byť, aby toto nariadenie naozaj sa dostalo do praxe a začalo fungovať a ďakujem tieňovej spravodajkyni a tieňovým spravodajcom. Ďakujeme vám. Slovo má pán Dorman. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka kvót jednotlivých eh, priemyselných odvetví, eh, to na seba pritiahlo eh, veľa pozornosti. Avšak samozrejme tá diskusia môže byť prijatá aj z iného hľadiska. No, samozrejme, toto sú veľmi technické záležitosti a bolo by dobré, ak by tieto zaťažujúce časti boli lepšie formulované, než je tomu v Parížskej dohode. Čo sa týka tohto usporiadania, musíme si položiť otázku, akým spôsobom je Parížská dohoda stiahnutá aj na výrobu potravín. To je v druhom bode. A samozrejme, ako môžeme zmierniť emisie e, oxidu uhličitého bez toho, aby sme ohrozili výrobu potravín. To samozrejme e, nám kladie veľmi zložité tak právnické otázky, ako aj morálne otázky. No a samozrejme musíme e, prijať opatrenia flexibility takým spôsobom, aby sme neobmedzili výrobu potravín v jednotlivých členských štátoch. To je súčasťou e, tejto dohody. E, čo sa týka polnohospodárskej výroby, napríklad v Dánsku je táto výroba veľmi priateľská k životnému prostrediu. Ak budeme zväzovať E, ruky krajine ako je Dánsko, to môže byť skôr na škodu. Preto potrebujeme flexibilitu, ktorú by sme navýšili o 200 miliónov tón, predovšetkým pre tie krajiny, e, ktoré sa s touto záležitosťou už predtým vysporiadali a pracovali na tom, aby plnili limity, ktoré im vyplývajú z dohod v rámci členstva v EÚ. Ak samozrejme tieto krajiny budú navzájom e, komunikovať a budú súhlasiť so sdielaním do tejto záťaže, to nebolo vždy predmetom klimatických eh, dohôd. Mm, ale a predovšetkým v Parískej dohode sa hovorí o tom, že toto bremeno majú zdieľať všetci. Ďakujem. Ehm, veľmi pekne ďakujem. Ďalší rečník. Pani Konečná, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tých pozmeňujúcich návrhov je asi 300 a pevne verím, že tieňovi spravodajcovia, e, my sa s nimi vysporiadame, ale smerujú k tomu, čo by malo byť našim cieľom. To znamená nie len splnenie parížských záväzkov, ale aj akési prepojenie všetkých dokumentov, ktoré v tejto chvíli príjmame, pretože toto nie je text ako taký. On má nadväznosť na EU ETS, ktoré sa schválili minulý mesiac, či, vlastne tento mesiac, takisto nadväznosť na ďalšie opatrenia. Ja tam vidím úsilie mm, správodajcu, aby tento systém sa prepojil, aby sme to všetko dali dovedna. Nemôžeme povedať, že teraz riešime jednu vec a nepozerať na to, že podobný problém riešime inde v iných textoch. Za nás by som chcela povedať, že napriek tomu, že všetci kolegovia vo svojich prejavoch sa zhodli na tom, že všetko musí byť spravodlivé, zároveň žiadajú výnimky. A ja mám s tými výnimkami čoraz väčšie problémy. Chápem, že nie vždy v dokumentoch sme schopní sa zavďačiť všetkým, ale jedna výnimka, druhá výnimka, Holandiania, Taliani a kto ešte ďalší. Ja, mi sa to zdá nefér. My sme to zažili pri definitívnom hlasovaní o EU ETS, kedy na základe pomoci jednej krajine sme poškodili 8 ďalších. A ja by som veľmi nerada sa dožila niečoho podobného práve pri tejto smernici, pretože si myslím, že výnimky vždy prinášajú nerovnosť, a to by v Európskom parlamente by takéto niečo nemalo byť našim cieľom. Pevne verím, že sa nám podarí nájsť konsenzus v tom, aby sme sa vyhli situácii, kedy niekomu budeme nadržiavať a iným zase uškodíme. Potom je to veľmi zlé aj v rámci členských krajín a toho, akým spôsobom s nimi hovoríme a ako veľmi majú pochopiť to, že niekto tu má väčšiu silu a niekto menšiu. Teším sa na rozpravu, sme pripravení, e, verím, že sa nám podarí dodržať záväzok parížských cieľov a pevne verím, že za tri mesiace budeme tu mať stanovisko, ktoré bude z hľadiska výboru NV dostatočne silné na plénum. A teraz pán Eckhart. Thank you very much. Uh, also here... Ďakujem pekne. Ja som flexibilný, takže to nevadí, že hovorím až teraz. Chcem poďakovať spravodajcom, hoci tu nie všetci sú. Je dobre si prezrieť pozmeňujúce návrhy, ktoré sú pred nami na stole. Je jasné, že rozprava sa uberá e, smerom, akým sa uberá. Chcem zdôrazniť, že spolu s návrhom o ETS je toto klimatická téma EÚ po Paríži a aktivita, ktorú E, musí dokončiť, završiť. My sme neurobili veľmi dobrú prácu, čo sa týka ETS na plenárke. Každý, kto tieskal Parížu na plenárke, a potom sme videli niečo, čo nám trhá srdce, keď už išlo o prax, o konkrétne činy. My sme tu predsa zákonodárci. Tam už ten potlesk neznel. A medzinárodne sme stratili kredit. Pretože ľudia vidia, že EÚ hrozí prstom zvyšným, zvyšku sveta ostatným krajinám a potom doma nedodržiava to, čo žiada od ostatných. A čo sa týka ETS, neočakávajte, že cena za, e, na, na následujúcich 15 rokov sa veľmi zdvihne na 10 eur. Dúfam, že to nebude druhé zlyhanie klimatických aktivít a tu má parlament svoju zodpovednosť, svoj zástoj. Pozrime si niekoľko, spravodaj, niekoľko pozmeňovacích návrhov spravodajcov. Podporujeme východiskový bod a to je naozaj rozdiel. Pri niektorých pozmeňovacích návrhoch je vidno, že sa zvyšujú emisie o tisícky megatón CO2. To sú veľké čísla, o ktorých hovoríme. Tieto pozmeňovacie návrhy naozaj spôsobia rozdiel a do, dovršia to, čo treba. A za ne ďakujem spravodajcom. Som veľmi rád, že som si všimol aj podporu. Dúfam, že sa tu tvorí väčšina, hlasovacia väčšina. Dlhodobé ciele, takisto podpora, tam treba byť trošku ostrejší. Mali sme tu rozprávu k dieram v zákone, také, ktoré sme objavili aj pri ETS. Tieto diery v zákonoch mm, niečo spôsobujú. A ak vytvoríme, že vytvoríme situácii, kedy sa tieto diery budú ešte zväčšovať, tak potom nezavršíme to, čo sa slúbilo v Paríži. Tak toto bude presne vyzerať. Tak zabezpečme, aby sme naozaj teraz niečo dosiahli, znižili emisie, aby naozaj my tu, parlament, boli spokojní s Parížom, aj keď už sa o ňom rozprávame na úrovni legislatívy. Ďakujeme pani Evi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička aj podľa mňa toto je e, dokument, e, ktorý je veľmi aktuálny a ktorý obsahuje opatrenia, ktoré sa e, odra- ktorý odráža samozrejme aj z klimatické zmeny a samozrejme berie do úvahy polnohospodárske a lesnícke aktivity. Bohužiaľ, nevieme ešte, ako to dopadne z UCF, ale vieme už teraz, odkiaľ môžeme vychádzať, ktoré sa čo sa týka zmien eh, o nariadení ETS, eh, e tak ako tento návrh vyšiel z plenárneho zasadnutia podľa mňa, z našeho eh, pohľadu je ešte stále tento návrh vzdialený koherentným, ko, korektnému a koherentnému boju proti klimatickým zmenám. Myslím si, že ten, tieto klimatické politiky môžu byť najlepším spôsobom, ako bojovať eh, proti eh, klimatickej kríze. A je to nevyhnuté, nevyhnutné, eh, pretože musíme mať napapiť, aké riziko spočíva v tom, pokiaľ nedosiahneme cieľ minimálne do roku 2030. A a nespomína sa absolútna nevhodnosť jednotlivých návrhov, ktoré sú e, na stole na to, aby sme dosiahli cieľe, ktoré sme si stanovili e, na rok 2050. E, samozrejme, toto nebezpečie je samozrejme ešte počerknuté tým, že ešte nevieme, aký bude výsledok trialógu s radou. A samozrejme, videli sme, že vedci neustále varujú pred e, zrýchľujúcimi sa e, globálnymi e, zmenami klímy. A samozrejme to nesmieme podceňovať tieto okolnosti. Takže veľmi v krátkosti, čo sa týka pozmeňovacích návrhov. Nemali by sme nechávať príliš veľkú, respektíve vôbec eh, flexibilitu eh, aj tak, eh, čo sa týka kreditov z UCF, ale aj tie, ktoré sú k dispozícii členským štátom. Čo sa týka Talianska, z našeho bohužiaľ nie sú tu talianskí kolegovia, aby sme hovorili o tomto bode, ale myslím si, že musíme prieť veľké zmeny tak v stavebníctve, ako aj v polnohospodárstve. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Nech sa páči, <clears throat> ale iba minútu, prosím. Ďakujem, uh, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi pánovi Herbrandimu Žiaľ, Emisie CO2 v EÚ sa už nepovažujú za možnosť, ktorá by mohla byť zmiernená. Je to niečo, čo sa... je to záťaž, o ktorú sa musíme deliť. Ten e, 30-percentný cieľ energetickej účinnosti ide týmto smerom a preto by som chcela podporiť tú možnosť flexibility, pokiaľ ide napríklad pozmenujúci návrh 2.6 odsek 3. Je to v súlade s tým, čo vdala pani Šaldemozes. Čiže tu ide o osobitnú záťaž pre e, farmy. E, je potrebné, aby tu existovala dostatočná flexibilita. E, platí to aj pre môj členský štát, ale aj všetky členské štáty by mali mať možnosť použiť túto flexibilitu, či využiť túto flexibilitu tak, aby sa záťaž rovnomerne rozdielila medzi jednotlivé sektory. Súvisí to aj s Parížskou dohodou jazdov, ale týka sa to aj budúcnosti rodinných fariem. Nech sa páči. Minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani prezidentka. Ja by som sa takisto chcel poďakovať spravodajcovi. krátkosti mi dovolte zmeniť sa o dvoch či troch bodoch, ktoré obsahuje správa. Súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi v tom, že je potrebná flexibilita, pri najmenšom v tom smere, v akom ju navrhuje e, komisia, to znamená tých 280 miliónov tón. Eh, chcem sa takisto dotknúť otázky lesníctva. Je potrebné do tohto zahrnutia aj lesníctvo, pretože toto je dôležitý sektor z hľadiska legislatívy CCF, kde je ustanovený legislatívny rámec pre e, lesné hospodárstvo a nevidím žiadny dôvod, prečo by sa aj lesné hospodárstvo nemalo podielať na e, zdieľaní záťaže považujem za dôležité stanoviť konzistentný časový rámec pre obe nariadenia, ktoré navzájom úzko súvisia. Teraz v mene komisie pán Bergman. Yes, thank you very much. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu a pozmeňujúce návrhy, ktoré sú samozrejme veľmi dôležité a zaujímavé z hľadiska tejto problematiky. Teraz niekoľko všeobecných a potom niekoľko konkrétnych e, poznámok. Pokiaľ ide o ciele, e, je tu veľký záujem o tieto dlhodobé ciele. Myslíme si, že by nebolo vhodné, keby sme hovorili o týchto časových rámcoch skôr, než sa neurobi konkrétne hodnotenie vplyvov zo strany členských štátov pri používaní a využívaní systému ETS. E, a týka sa to aj stanovenia niektorých metód na obdobie e, do roku 2050, pretože e, nie je možné, aby sme my e, znižovali stimuly pre využívanie nadbytočných emisných, prebytočných emisných kvót. Toto všetko by sa malo bať súčasťou preskúmavania, ktoré bude obsahom návrhu komisie, ale samozrejme o tom chceme hovoriť podrobnejšie so spravdajcom. Pokiaľ ide o e, sektorové a národné ciele, e, my si myslíme, že je potrebné, aby si samotné členské štáty e, zachovali flexibilitu pri dosahovaní svojich národných cieľov. Eh, úloha sektorov sa v jednotlivých členských štátoch značne líši, ale eh, komisia eh, o tomto hovorila v súvislosti s tým, ako by mali jednotlivé členské štáty stanovať svoje národné plány a to, ako by tieto plány mali prispieť k dosahovaniu stanovených cieľov. Takže toto by, mala byť, toto by mal byť hlavný zámer tej diskusie a nemali by sme sa zamerávať predovšetkým na flexibilitu. Teraz pokiaľ ide o e, rozsah pôsobnosti, e, hovoríme tu aj o misiách z hľadiska niektorých e, biomas, toto je dosť ťažké prakticky realizovať Je to už zahrnuté v tomto návrhu, to isté sa týka aj e, plavby. E, teraz tá otázka východiska, táto je veľmi dôležitá a vieme, že sú tu návrhy na sprísnenie alebo zmiernenie e, keď e, berieme ako východiskový e, rok, bod rok 2017, tak nie je tu nejaká možnosť e, nejakého prebytku, aby, aby flexibilita sa mohla využívať. A keď hovoríme o cieli 2020, tak tu nám bude vytvorený dosť veľký priestor na to, aby sme mohli hovoriť o flexibilite. Potom tu bol niektorý Eh, Hovorilo sa aj o možnosti eh, prenašania týchto prebytočných eh, kvót z jedného obdobia do druhého. Komisia berie na vedomie návrh spravodajcu, pokiaľ ide o každoročné aukcie a flexibilita ETS tých 100 miliónov, ktorých bolo navrhnutých, bolo už E, posúdených v rámci e, hodnotenia vplyvov. E, takisto, keby sme tu zavádzali v rámci ETS a non-ETS príliš veľa podmienok, tak ťažko by sa to mohlo prakticky realizovať. Hodnotenie vplyvov komisie hovorí o 280 miliónoch. To by mohlo zabezpečiť dostatočnú flexibilitu, ale takisto je potrebné prijať opatrenia aj v iných sektoroch. A to nie len v poľnospodárstve a v územnom e, plánovaní, využívaní pôdy. Teraz e, niečo k dodržiavaniu pravidiel ehm, Komisia e, navrhuje, aby sa e, prešlo, e, komisia hovorí o jednoročných, respektíve päťročných intervaloch vykonávania kontrol Ehm, e, je potrebné prejsť na 5-ročný interval, aby sa znížila administratívna záťaž, ale každoročne by sa mali nahlasovať emisie e, tak, e, na, tak OSN ako aj na EU, aby sa zistilo, do akej miery sa plnia ciele a trajektórie cieľov. Takže nejde tu o to, aby sa e, znižila dôveryhodnosť, ale aby sa e, znížila administratívna záťaž. A v oblasti využívania pôdy a lesného hospodárstva sa toto hodnotenie robí iba raz za 5 e, rokov. Ďalej tu boli niektoré pozmenujúce návrhy týkajúce sa právnej povahy systému ETS. Komisia si uvedomuje, že je potrebné tu venovať tejto otázke väčšiu pozornosť. To znamená, keď sa tu hovorí o východiskom bode 2019, to je príliš skoro, pretože samotné nariadenie zač- nadobudne účinnosť až v roku 2021, čiže to bolo príliš skoro. E, Realistickejšie je termín 2020. 2023, ale to sú samozrejme len predbežné úvahy, takže treba o tom ešte podrobnejšie diskutovať. Ďakujem, ja budem stručný. Ja nebudem robiť súhrn všetko, čo sa tu povedalo, ale chcel by som sa poďakovať kolegom za ich e, konštruktívny prístup k dnešnej diskusii. Rovnako ako oni a ja verím, že sa nám podarí nájsť zhodu ale takisto by som chcel vydať jedno varovanie a to, pokiaľ ide o ETS, tak sme svedkami pomerne agresívneho lobbingu zo strany e, samotného odvetvia a to nie je v súlade celkom so, s cieľom e, zdieľania e, úsilia E, samozrejme, pokiaľ ide o lesné hospodárstvo a podobne, e, tak to sú sektory, kde existuje stýl lobbyzmus, ale hlavný lobbyzmus e, prichádza zo strany samotných členských štátov a je v zásade organizovaný podľa politického zaparbenia a už samotná problematika ETS naražala na značné ťažkosti, napríklad pri e, záverečnom hlasovaní. A v tomto smere by mohli nastať ešte väčšie problémy. Veľmi sa teším na diskusiu s tieňovými spravodajcami a uvedomujem si, že títo spravodajcia, spravodajcovia budú musieť veľmi opatrní, pokiaľ ide o získanie dostatočnej podpory ich stanoviska v ich vlastnej skupine. E, ja mám na mysli aj moju skupinu a je potrebné, aby sme sa uistili, že politické skupiny budú v tomto smere čo najjednodnejšie. V opačnom prípade bude ťažké nájsť zhodu nielen v, vo výbore, ale na, v končnom dôsledku aj v, na plenárnom rokovaní. Ďakujem, verím, že sa nám podarí dosiahnuť e, primeraný kompromis. Hlasovať sa bude 13. mája. A teraz by som chcela pozdraviť e, generálneho tajomníka, ktorý prišiel medzi nás s cieľom zúčastniť sa na výmene názorov k veľmi zaujímavej téme E, ktorá je správa o vykonávaní z jednotlivých členských štátov e, iniciatívu, z iniciatívou vypracovať tieto správy za členské štáty vyšla komisia. E, teraz vás poprosím, aby ste vy podali vašu správu a som si istá, že kolegovia budú mať potom na vás veľa otázok. Nech sa páči, pán generálny riaditeľ. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, je pre mňa potešením objaviť sa pred vašim výborom a odprezentovať tú implementáciu e, balíčka environmentálneho, revízneho. Viete, že komisia tento balíček prijala 3. februára. Je to poprvýkrát, kedy robíme takýto revízny environmentálny balíček. balíček. Je to úplne nová iniciatíva a nie len že ho predkladáme inštitúciám, rade a parlamentu, ale chceme aj, aby sme to odkomunikovali občanom. S vašim súhlasom by som teda začal svoju prezentáciu. Máme tu aj diapozitívy, máme tu aj video. To sme všetko pripravili, aby sme vysvetlili občanom, aké, čo, čo to vlastne je, takáto revízia, takýto balíček. Vždy máme všelijaké skratky, písmenka, a nikto nevie, čo znamenajú, o čom sa hovorí. Preto by som sa s vám podelil, s vami, ak súhlasíte, o takúto tému videom, ktoré sme, ktoré sme pripravili pre občanov. Funguje to? Prosím vás. Is a concern for more than 95% of Europeans.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 Thank you. Uh, this was just... Ďakujem veľmi pekne. Týmto som sa s vami chcel podeliť o toto krátke video, ktorým sa bude vysvetľovať občanom, čo to vlastne je revízia, environmentálna revízia. A teraz si pozrieme diapozitívy, ktoré opisujú hlavné prvky tejto iniciatívy, ktorá bola prijatá komisiou 3. decembra prepačte, 3. februára, ospravedlne sa rečník. Vieme, že e, environmentálna politika a legislatíva prinášajú osoch. Európa má jeden z, jednu z najpokrokovejších legislatív v oblasti životného prostredia vo svete, ale nejde o to, aké pravidlá sa prijímajú, ale ako to funguje v praxi. Vieme, že keď sa to neprejaví v praxi, tak sú tu vysoké náklady pre spoločnosť, a vznikajú všetky druhy problémov, vrátanie problémov pre podnikateľský sektor, pravidiel. Environmentálne pravidla majú vplyvy aj na trhy. Poprvý raz sme prijali revíziu životného prostredia a toho, ako funguje legislatíva v ňom a ak tieto zákony, ktoré existujú, by boli aplikované priamo v praxi, 50 miliard by sme ušetrili, tak ako to bolo vo videu, ročne a ďalej 400 tisíc pracovných miest do roku 2020 by sme mohli vytvoriť úplne nových. Legislatíva, ktorá sa týka vôd, by zase priniesla e, osoch o niečo menej než 3 miliardy eur, takže vidíte v číselnom vyjadrení, koľko tu máme benefitov, aký prospech by mohol vzniknúť a preto komisia má tu veľmi dôležitú úlohu pri e, postupoch porušenia zmluv, k tomu sa vrátim, ale viac e, dôrazu treba položiť na presadzovanie pravidel v praxi. Tam je príliš veľa dier v teréne, v praxi, pri implementácii, pri presadzovaní v praxi, ale slova nestačia. Čo by sme mohli urobiť, aby sa naozaj veci v praxi aj presadili? Ďalší diapozitív, prosím. Vidíte tu, že sme prijali 3. E, februára tri prvky po prvé, máme tu 28 správ za každú krajinu správu. Je to poprvý raz, kedy komisia rozanalizovala systematickým spôsobom a zadefinovala strategicky, aká je situácia každého jednotlivého členského štátu rozdelené na niekoľko hlavných oblastí. Prvá oblasť je obehové hospodárstvo odpad, potom druhá príroda, biodiverzita, kvalita, tretia kvalita vody a um, voda, po ďalšie, trvalo udržateľné mesta a medzinárodné dohody, ďalej nástroje vychádzajúce z trhu a investície a potom efektívna správa veci verejných. Tieto dva, týchto 28 správ sa musí zaoberať týmito okruhmi. Správy by mali byť napísané čitateľne, zreteľne, jasne, prehľadne a potom by malo nasledovať, mal nasledovať krátky súhrn, ktorý sa rozošle všetkým členom všetkým poslancom a poslankyňam parlamentu. Sú to správy z 28 krajín zostručnené oznamenia, kde sa zdôrazní, aká je situácia v každej jednotlivej krajine, aké sú silné stránky a slabé stránky každej krajiny a čo každá krajina musí urobiť. A takéto niečo predtým sa neurobilo nikdy. Toto je poprvý raz, kedy hovoríme členským štátom EÚ. Musíte urobiť viac v oblasti vôd, nerobíte dosť v oblasti hospodárstva, e, odpadového, s biodiverzitou je to v poriadku, ale čo sa týka kvality vzduchu, tam to nestačí. Poprvýkrát sme boli schopní e, zapracovať aj chemikálie a klimatické zmeny. Niekedy nám chýbajú údaje, ale to príde v budúcom cykle správ. V každom členskom štáte sme navrhli, aké aktivity by mali štáty robiť, a to bez akékoľvek ďalšieho zaťaženia, iba na základe informácií, ktoré komisia už má. A takisto sme dali člen, členským štátom šancu zareagovať, ak by mali nejaké poznámky pri rozosielaní týchto správ. Spolu s 28 správami ešte tu existuje akási všeobecná, e, komis, všeobecná komunikácia alebo všeobecné oznámenie zastrešujúce a ďalej tu máme prílohu. Prílohu s konkrétnymi odporúčaniami členských štátov EÚ. E, v správe sa objavili e, diery pri implementácii v odpadovom hospodárstve, pri prírode, biodiverzite, pri kvalite vzduchu, hluku, a kvalite vody a vodnom hospodárstve. V tejto správe sme indikovali úspešné praktiky. Uvidíte tam príklady, kde je znázornené, ako krajiny sú úspešné. To sme takisto počiarkli, zvýraznili, aby to bolo vidno. Ak, chcem, ak by som mal zasuma, zosumarizovať e, tento strategický počin, tak by som sa vrátil k hlavnému hlavnému posolstvu. Veľa sa dosiahlo, ale ešte stále sme ďaleko od toho, ako by to naozaj malo vyzerať v konkrétnych hlavných okruhoch, ktoré som spomenul. V tejto správe alebo v správach 28 porovnávame situáciu navzájom v krajinách a skúmame dôvody nedobrej implementácie. Tu by som chcel poďakovať parlamentu a najmä tomuto výboru, pretože ste to mnohokrát si prediskutovali a pripomínali komisii, že musí robiť viac. Ešte k tomu poprvý raz sme sa zaoberali správou veci verejných a koordináciou medzi vrstvami administratívy, nedostatku kapacít, financovania a údajov. Niekedy tu ide len o zlyhanie pri pospájaní bodiek, aby vznikol nejaký rozumný obrazec. Takže treba v politických oblastiach a okruhoch sa pozerať na veci e, celostne. Pozrime sa na špecifické príklady a ja naozaj idem veľmi rýchlo, pretože možno budú otázky. Začníme odpadom. Odpadové hospodárstvo pri e, obecnom odpade je stále ešte veľkou výzvou 6 členských štátov ešte sa im nepodarilo obmedziť počet skládok pri biodegradovateľnom mestskom odpade, hoci cieľ je 50 do roku 2009 bol cieľ. Ďalšie štáty produkujú dvakrát viac odpadu na občana ako priemer EÚ a viete, aké je dôležité pre obehové hospodárstvo e, znižovať množstvo odpadu. O tom budeme hovoriť pri ďalšom legislatívnom balíčku, pri ďalších cieľoch. Všimli sme si, že aj keď niektoré krajiny, 6 napríklad, e, bolo na tom dobre. Ešte ďalších 9 krajín musí zintenzívniť svoje úsilie, aby do roku 2020 dosiahli ďalšiu e, metu. Národný plán pre odpad je tiež dôležitý v celej tejto hre. Polovica členských štátov ešte stále musí zvýšiť efektívnosť pri separovanom zbere odpadu a v piatich krajinách sme videli, nedostatok koordinácie medzi rozličnými úrovňami administratívy a to samozrejme spôsobuje nedostatočnú implementáciu. Čiže analizujeme eh, koreň problému a keby sme sa teraz začali venovať eh, Nature 2000, viete, že sa priblíži akčný plán Natura 2000. Tri členské štáty ešte stále majú problém aplikovať náležité vyhodnotenie, ale zistili sme, že 27 členských štátov nemá plán hospodárstva pri Natura 2000, takže by sme to radi zmenili na akčný plán. Sú tu záležitosti spojené s financovaním, problematické sú tu záležitosti niektoré živočišné druhy. 50 totiž to je blízko vyhynutia alebo sa znižujú ich stavy a hoci sú miestne úspešné príbehy, aj tak sa veľmi obávame o to, či biodiverzita splní svoje ciele. Dostaneme sa k métam, ktoré sme si nastavili. Ak nič silné, razantné neurobíme v blízkej budúcnosti, risku, riskujeme, že tento cieľ nesplníme. Iba 7 členských štátov splnilo tu nastavené kritéria. Sú tu mnohé systémové problémy, plány hospodárenia, krajiny, ktoré nevedia posúdiť svoj systém, e, nedostatok definovania, jasného definovania v morských oblastiach a e, nedostatok jasných plánov, aby sa naozaj v praxi presadila Natura 2000. Kvalita vzduchu e, je najväčším problémom, ktorý, ktorým čelíme spôsobuje to časnú smrť v mnohých členských štátoch. Takisto sú tu žaloby za presiahnutie NO2. 10 členských štátov mali rôzne incidenty súvisiace so zlou kvalitou vzduchu a proti 5 členským štátom sa začalo konanie, sú to veľké členské štáty, za porušenie e, zmluv Európskej únie v tejto oblasti. Takže myslím si, že v tejto oblasti sme vo veľmi vážnej situácie. Takisto spomíname niektoré úspešné opatrenia, ktoré sme prijali, ako napríklad nízkoemisné zóny v centrách eh, miest, eh, dodatočné zdaňovanie, eh, lepšiu implementáciu a takisto sa zaoberáme aj zvýšenou mierou hluku, ktorá je takisto environmentálnou príčinou zlého zdravia a samozrejme znečistenie ovzdušia PM častiť. Ale samozrejme, veľmi dôležité časti akčného plánu ešte stále chýbajú a je pred nami veľké množstvo práce. Ak sa presunieme na vodu, tie hlavné zistenia spočívajú v tom, že v tretine členských štátov viac ako 50 eh, všetkých eh, vodných ploch majú veľmi dobrý ekologický štatút, avšak eh, menej ako 30, viac ako 30 tento štatút nemá, čo sa týka plány jednotlivých e, povodí. E, tie majú nedostatky a 13 e, štátov Európskej únie ešte neprijalo ďalšiu fázu plánov povodí. Avšak bola odvedené aj veľké množstvo práce ale takisto sa musíme vysporiadať so špecifickými problémami. Ak sa teraz e, pozrieme na trhovorientované nástroje a investície, e, čo sa týka napríklad e, dotácií, ktoré sú zvlášť škodlivé pre životné prostredie ako preferenčné dane pre niektoré druhy e, paliva a e, podnikové autá. Tieto majú byť postupne znižované, až kým nebudú odstránené. A samozrejme komisia zdôrazňuje, že toto opatrenie bude zavedené už tento semester. Chcel by som povedať, že EAR je takisto súčasťou obidvoch e, semestrov e, je to skôr e, makroekonomické riadenie a e, EIR sa bude sústreďovať predovšetkým na zaplnenie medzier a vyriešenie koreňových príčin. V tom poslednom bode by som chcel spomenúť, čo sa týka toho obsahovej záležitosti je efektívne riadenie a kapacita na implementáciu pravidel. Videli sme, že v mnohých krajinách je ten problém, E, je predovšetkým fragmentácia zodpovednosti za životné prostredie. Fakt, že máme e, miestnú úroveň, regionálnu úroveň v šiestich členských krajinách, je to obrovský problém, e, ktorý potom sa pretavuje do zlej transpozície európskeho práva. A nemôžem nespomenúť to, že neustále existujú problémy s prístupom k spravodlivosti, pretože ten predstavuje príliš veľkú nákladovú položku minimálne v desiatich členských štátoch a nezlepšuje situáciu. Eh, akým spôsobom bude tento nový nástroj fungovať? Ten bude fungovať nasledovným spôsobom. Budú tu tri eh, fázy a v súčasnosti sme eh, dokončili tú prvú fázu. Po fáze analýze nasleduje fáza dialogu a potom nasleduje tretia fáza, to je spolupráca. Druhá fáza E, obsahuje, respektíve tá prvá časť analýza e, zahrňa správy o 28 krajinách s výzvami, prí, príležitostiami a úspechami a samozrejme je tu e, príloha so všetkými navrhovanými krokmi. Ale teraz sa postupne dostávame do druhej fázy. To znamená, že potrebujeme inkluzívny medziodvetvový, viacúrovňový dialog medzi jednotlivými krajinami a e, prišiel e, čas, kedy musíme prediskutovať zistenia, ktoré vyplývajú zo štúdie EIR. Tieto stretnutia sa budú e, uskutočňovať za účasti jednotlivých partnerov a samozrejme mali sme aj na Rade pre životné prostredie prvé stretnutia a takisto by sme chceli si vyžiadať od vás vaše príspevky. Potom je tu spolupráca Samozrejme, môžeme získať veľmi veľa prostredníctvom výmeny dobrých skúseností, dobrej príkladov, dobrej praxe, zmeny v administratíve. A sme pripravení takéto zmeny prijať. Takže budeme mať túto e, štruktúrálne implementačné dialógy e, Belgicko a E, Slovensko e, už majú naplánované dialógy na jar a takisto budeme mať aj partnerský nástroj, ktorý e, umožní krajinám, ktoré sú priekopníci pri nachádzaní riešení, aby si vymenili tieto informácie s inými členskými štátmi. To, čo urobili, aby sme umožnili a zlepšili systém vzájomného učenia sa. Tento systém EIR je systém zavádzenia e, také agendy, ktorá zvýši politickú pozornosť. Nikdy nebola strategická diskusia na rade o kľúčových oblastiach, kde musia jednať. Prostredníctvom EIR budeme prvýkrát poskytovať túto možnosť, a to strategickým spôsobom a to e, veľmi jednoduchým spôsobom, kapitolu za kapitolou, krajinu po krajine, aby sme poukazovali na nedostatky v implementácii. A toto samozrejme nie je len záležitosť členských štátov, Chceli by sme, aby Európsky parlament e, sa angažoval veľmi úzko a takisto by sme chceli, aby výbor regionov, rovnako ako EHSV, už vyjadrili svoj záujem o účasť, pretože nedostatky v implementácii e, nemôžu byť vyriešené iba na technickej úrovni. Potrebujeme politické priority a ich nastavenie a budeme samozrejme si to vyžadovať aj systematický e, medziodvetový prístup. Zajtra na Rade ministrov uvidíme, čo sa stane. Čo sa týka porušovania pravidel, e, bude EIR e, nejakým spôsobom postihovať alebo brať to do úvahy? Odpoveď je jednoduchá nie. Musíme pokračovať so systémom porušení. Myslíme si, že to je najlepší nástroj a samozrejme chceli by sme, aby sme mohli mať menej konaní o porušení e, pravidiel, ale pokiaľ sa pravidla budú porušovať, budeme v tejto procedúre pokračovať. Takže e, avšak EIR e, bude súčasťou našich širších snah, aby sme rozšírili aplikáciu európskeho práva. A budú tu ďalšie dve iniciatívy tento rok, jeden o prístupe spravodlivosti a ďalší o zaručení zhody generálne riaditeľstvo pre životné prostredie prvým riaditeľstvom e, v komisii, ktoré sa budú e, zaoberať práve porušením pravidel. Máme viac ako tisíc prípadov e, a sme príjimateľom európskych fondov hneď po generálnom riaditeľstve pre konkurencieschopnosť za ostatné dva roky. A takisto budeme v tomto trende pokračovať. Avšak myslím si, že okrem tých právnych postupov musíme takisto zabezpečiť, že legislatíva sa implementuje náležitým spôsobom. A myslím si, že toto e, vidíme ako doplnkový nástroj, pretože to umožní členským štátom identifikovať e, strategickým spôsobom e, tie problémy, ktorým sa musia vysporiadať. Samozrejme, Európsky súdny dvor bude aj naďalej pokračovať vo svojej činnosti v tomto ohľade a takisto e, robíme aj e, s kondicionalitou ex ante, e, ktorá k tomu prináleží. E, takisto budeme mať prvé politické výmeny na e, Rade pre životné prostredie, ktoré Mali sme už jedno stretnutie e, na úrovni Rady ministrov a takisto odštartujeme aj partnerský nástroj e, s výborom regiónov. Vypočuli sme si množstvo reakcií zo strany médií a sa da teda vás bude zaujímať, že e, mali sme veľmi intenzívne pokrytie mediálne, nikdy sa nám to predtým nepodarilo. Média sa zameriali na nedostatky eh, v implementácii zo strany členských štátov. Eh, veľmi veľa ľudí, viac ako 150 tisíc, eh, sledovalo správy na Facebooku, respektíve na Twittery. A a množstvo ľudí si pozrelo aj krátke video na Facebooku. E, občania sú na to veľmi e, citlivé, citliví a takisto sú aj veľmi dôležitým zdrojom spätnej väzby pre komisie. Takto sme, sme pripravili aj e, faktčity pre jednotlivé členské krajiny, ktoré sú v rozsahu štyroch strán a samozrejme môžeme vzhľadom na to, keď som mal možnosť spolupracovať s predsedničkou výboru a môžeme ich rozdať jednotlivým poslancom. Ako som povedal, na Rade pre životné prostredie budeme mať diskusiu, začneme rozhovory na úrovni členských štátov. A toto je moja ostatná, posledná správa. Európsky parlament musí zohrávať kľúčovú rolu. Vy, okrem komisie, ste jedinou nadnárodnou inštitúciou, e, ktorá hájí e, záujmy životného prostredia. Takže na vás e, akú úlohu príjmete v tomto procese, či vydáte e, správu z vlastnej iniciatívy, alebo budete e, naopak iniciovať vypočutie. Avšak e, Európska komisia chce zaangažovať v plnej miere Európsky parlament a dnes je to prvýkrát, kedy to robíme, aj keď môžete zistiť, že tie nástroje, ktoré máme k dispozícii, nie sú dokonalé. Myslím si, že je tu aj veľmi dôležitá úloha pre Európsky parlament ako spojitka s národnými parlamentami. Množstvo e, legislatívy životného prostredia si vyžiada aj jednak konzultáciu, ale aj schválenie v národných parlamentoch. A vy samozrejme máte aj to privilégium, že ste v priamom kontakte e, s občanmi. Vy ste s nimi v dennom kontakte a samozrejme aj občania musia byť plne zaangažovaní, pretože v konečnom dôsledku jedným z dôvodov, prečo životné prostredie je také dôležité, pretože sa snažíme zmeniť a zlepšovať kvalitu života našich občanov. Takže vnímame, že Európsky parlament bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu a to je veľmi dôležité pre našu e, prácu e, tak v Bruseli, ako aj e, v jednotlivých členských štátoch. Ospravedlňujem sa, že som čas trochu naťahol. E, ďakujem pekne, ďakujem vám za vašu prezentáciu a ďakujem a znovu by som vám chcela zablahoželať k vašej iniciatíve vypracovania správ za jednotlivé krajiny. Mám niekoľko prihlásených rečníkov, poprosím vás, aby ste nehovorili príliš dlho, aby mal ešte generálny riaditeľ aj možnosť odpovedať na vznesené otázky. Prvý pán Plort. Ďakujem. E, to je vždy problém pretože keď hovoríme o citlivých otázkach, nemáme na to dosť času. Ja by som pokojne mohol hovoriť aj štvrť hodiny. Pán generálny riaditeľ, ďakujem vám za to, že ste prišli. Je to akási iskierka nádeje, pretože určite to myslíte dobre, ale mám pocit, že sa to celkom nedocenuje. Ja som e, tu v parlamente už dlhšie. Ja viem, že máte dobré úmysly. Predpokladám, že to myslíte myslíte vážne, ale E, tým, že už 20 rokov sa zaoberám environmentálnou politikou a vy teraz prídete s prístupom pozostávajúcich z troch pás, uvažujem, čo sme vlastne urobili za posledných 20 rokov. To je moja otázka. Ja som si istý, že ani moja krajina by nemala nejaké dobré výsledky v niektorých oblastiach. Pani predsednička, keď som ja e, bol predsedom, tak e, som zistil, že tie krajiny, ktoré váhali alebo neimplementovali, nevykonávali tie e, predpisy dostatočne, tak ich veľvyslanci boli pozvaní pre tento výbor a museli to vysvetliť, prečo, aké sú dôvody a skutočne je rad krajín, ktoré nevykonávajú environmentálne politiky v dostatočnej miere. Vyhovarajú sa na to, že nemajú dostatočné prostriedky ľudí, a tak ďalej. A e, pokiaľ ide napríklad o, o, e, o otázky ty tých súvisiace s Eh, environmentálnymi politikami. Môžete mať na to vlastné názory, ale keď si zoberieme konkrétne krajiny, napríklad Francúzsko, Holandsko, eh, čakajú nás voľby, napríklad hovoríme o eh, biotopoch, hovoríme v tomto prípade o husiach. Ja viem, že je ešte možnosť niekoľko z nich aj zastreliť, ale v Holandsku napríklad sú celé krdle husy a holandská vláda hovorí, áno, to je všetko v poriadku, pretože to spadá pod európsku legislatívu. My sme si to overili, je to v zásade nie veľmi problematické. A toto je jedna vec, ktorá sa napríklad nerieši. Všetci hovoria, že je potrebné, aby predpisy boli jednoduchšie, aby boli jednoznačnejšie. Smernica o vode. E, pre moju krajinu je to veľmi dôležité a Nemecko, ktoré má e, spolkové krajiny, e, to považuje za veľmi dôležitú vec, pretože práve regióny musia platiť za niektoré veci. Napríklad, pokiaľ ide o nariadenie o hnojvách, to je úplná katastrofa. Prečo komisia nerobí nič? Už pred desiatimi rokmi e, sa to malo objaviť pred súdom. Ja si myslím, že európska legislatíva by mala byť trocha e, umiernenejšia, mala by poskytovať väčší priestor, ako hovorí napríklad moja federálna kancelárka, ale pokiaľ sa to neplní, tak ľudia by sa mali ocitnúť pred súdom. A pokiaľ sa to neurobí, tak čaká nás katastrofa, pretože arogancia či ignoranstvo členských štátov, a tu uh, hovorím aj o našom vlastnom ministerstvu pre životné prostredie, v zásade vás ignorujú. A je tu veľká rôznorodosť vykonávania Eh, environmentálnych politik. Napríklad my máme v Nemecku 8 nových 8 tisíc nových automobilov, ktoré každý deň pribúdajú na náš e, trh. A e, to e, prispieva k, samozrejme k znečisťovaniu ovzdušia. My musíme, my musíme uplatňovať tvrdšie opatrenia, pretože výsledkom je viac chorých ľudí. Ja nepochybujem o tom, že generálny riaditeľ prišiel sem ako človek dobrej vôle. E, ďakujem pani Dali. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať generálnemu riaditeľovi. My v SAD považujeme eh, preskúmavanie vykonávania aj brutálnych eh, opatrení za veľmi dôležité. Ehm, v, aj v rámci 7. environmentálneho akčného plánu. E, je tu priame prepojenie medzi tým, čo sa tu povedalo dnes a správou. My veľmi e, starostlivo sledujeme vývoj v tejto oblasti a e, takisto si uvedomujeme, že v oznámení komisie boli eh, vyznačené niektoré eh, z tých hlavných problémov implementácie, najmä pokiaľ ide o vplyv na ľudské zdravie. Siedmy akčný plán identifikuje to, čo my označujeme za eh, kľúčové dôvody pre tieto spoločné problémy. Patrí sem napríklad účinná koordinácia medzi orgánmi členských štátov a nedostatočná administratívna kapacita a mechanizmy, ako sú mechanizmy zabezpečovania súladu. Toto sú otázky, ktoré sú navzájom úzko prepojené. My sa takisto domnievame, že je potrebné lepšie využívať európske fondy aj riešiť inštitucionálne problémy ale vo väčšine prípadov, kde do toho vstupuje Európska únia, eh, môžu nastať väčšie administratívne komplikácie a mnohé členské štáty to môžu vnímať ako prekážku k eh, implementácii. Myslíme si, že Európska únia by sa mala eh, lepšie zameriavať na to, aby poskytovala členským štátom pomoc aj pokiaľ ide o nedostatočné znalosti a e, údaje. To všetko môže prispieť k nedostatočnému vykonávaniu. Napríklad komisia hovorí o tom, že bol dosiahnutý len malý pokrok, pokiaľ ide o e, zúčtovanie e, využívania prírodného kapitálu, ako aj eko služieb. Bolo by zaujímavé sa dozvedieť, Aký je názor komisie stavbu iniciatív, ktoré už sú vykonávané v členských štátoch, či sa e, kontrolujú, či sa overujú a či je možné vyvinúť štandardnú metodológiu, ktorá by členským štátom v tejto oblasti pomohla. Bolo by vhodné, keby sa zaplnili medzery, ktoré ešte stále vedú k nedostatočnej implementácii fragmentácii a nedostatočnej konzistentnosti vykonávania environmentálnych e, politík. E, ďalšia otázka, e, či existujú možnosti, aby ekoslužby stimulovali hľadanie pridanej hodnoty a či je možné to podporiť na európskej úrovni pretože prakticky všetky členské štáty boli informované o tom, že musia vypracovať lepší systém eh, merania a monitorovania eh, ekosystémov. Takže my potrebujeme zabezpečiť, aby bol prijatý taký mechanizmus, ktorý by identifikoval efektívne riešenia a podporil to, čo je skutočne e, účinné. Pán Gerbrandy, ďakujem. E, chcem sa poďakovať aj generálnemu riaditeľovi za e, prezentáciu preskúmavania enviro- vykonávania environmentálnych politik v roku 2009 komisár Potočník na začiatku svojho mandátu povedal, neočakávajte príliš e, veľa nových legislatívnych predpisov, pretože sa budeme zameriavať skôr na implementáciu, na vykonávanie, čo je najväčší problém. A my teraz e, po 8 rokoch stojíme stále pred rovnakým problémom. Je tu veľký problém s vykonávaním. A keď sa pozriem na e, konkrétne údaje, tak tie sú skutočne Eh, hrozivé, pretože v roku 2015 napríklad bolo otvorených 286 prípadov eh, konaní pred eh, súdom a potom, ako súd vyniesol rozsudok, členské štáty jednoducho neimplementovali e, európsku legislatívu. A musíme si teda položiť otázku, čo tu e, má komisia robiť, ako budeme pokračovať. Nechcem hovoriť e, skôr, nechcem hovoriť o tom e, nástroji, ktorý predstavuje konanie o porušeniach, ale skôr si myslím, že by sme sa mali zameriavať na pozitívnejšie prístupy a ja som veľmi rád, že práve to zdôraznil generálny riaditeľ. Hovoril o tom teda, že e, tieto prístupy by nemali nahradiť konania o porušení, že tu ide skôr o nejaký dodatočný nástroj. Dúfam, že tomu tak bude, ale základný problém sa tým nerieši a e, je to neochota členských štátov implementovať európsku environmentálnu legislatívu. A táto neochota e, vyplýva z e, nedostatočných politických priorít. Členské štáty súhlasia s tou legislatívou na papieri, ale v tom momente, ako ju majú prakticky vykonávať, tak hovoria, že to je príliš náročné, alebo nemajú dostatočné finančné zdroje, alebo podobne. Myslím si, že tento prístup dobrý policajt, zlý policajt je e, dobrý, je to v podstate potrebný dodatočný prístup, ale myslím si, že ten prístup zlého policajta, to znamená konania o porušeniach, by sa mal e, vylepšiť. Keď sme hovorili e, pred niekoľkými mesiacmi o e, smernici, e, Vtedy sa e, konalo veľmi veľa e, týchto, e, teda prebiehali mnohé konania o porušeniach e, konkrétneho predpisu. A e, tam bolo toľko totiž porušení, že e, bolo e, že, že dokonca ani, ani tie e, rozhodnutia súdu neviedli k nejakému zlepšeniu, takže výsledkom bol záver, že asi nemá veľký zmysel uvažovať o aktualizácii tej konkrétnej smernice. A myslím si, že tu musíme hovoriť predovšetkým o úlohe Európskej rady, pretože e, Európska rada je e, inštitúciou, kde jednotlivé členské štáty sa vždy skrývajú. Vždy sa skrývajú za, tento, za túto inštitúciu. A e, je potrebné, aby sme adresnejšie riešili túto otázku aj na úrovni Európskej rady. A to je moja otázka na vás a možno aj na pani predsedničku. Čo my ako výbor môžeme urobiť na to, aby sme radu prinútili, aby túto otázku otvorila a presadzovala aj na zasadnutia Európskej rady? Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte štyroch rečníkov. Prosím, obmedzte svoj rečnícky čas. Pán Javor, začnite, potom ešte, aby sme mali čas na pána generálnu riaditeľa. Ďakujem pekne. Budem naozaj mimoriadne stručný. Chcel by som zároveň poznamenať eh, k problému implementácie legislatívy o životnom prostredí. To nie je nič nové, hovoríme členskými štátmi. Z európskej úrovne už mnohé roky. Pán Gerbrandy spomenul iniciatívy a sľuby komisára Potočníka. Ja by som rád poukázal na to, že na konci jeho mandátu pán Potočník eh, mal legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa environmentálnych inšpekcií a prístupu k spravodlivosti pre mimovládky a občanov. Práve preto, lebo si uvedomil, že len diskusiou s členskými štátmi EÚ nedosiahneme skutočné presadzovanie environmentálneho aký v praxi Európskej únii, potrebujeme byť trošku dravejší, razantnejší, aby členské štáty naozaj konali. Ešte stále tieto dva dôležité prvky, environmentálne inšpekcie a inštitúcie, sú dôležité. Je to náročná záležitosť, pretože národné orgány inštitucionálne záležitosti sú v kompetencii členských štátov EÚ, ale efektívne a dobré inštitúcie, ak sú tak by nemali mať problém s aplikovaním environmentálnej legislatívy. A druhý problém je prístup k spravodlivosti, úloha mimovládok, občanov, pretože oni sú strážnymi psami demokracie, strážnymi psami environmentálnej legislatívy. A moja posledná veta je veľmi dobré, že sa tu tento prístup aplikuje a nutia sa členské štáty aplikovať E, zákony v praxi, ale aj následné overenie toho, či to spravili, je dôležité, pretože inak budeme mať stále súdy a poruš- konania za porušenie zmluv a nebudeme schopní dotlačiť členské štáty k tomu, aby zákony, ktoré sa prijali, sa presadili aj v praxi a boli efektívnymi, aby mm, sa vytvorili opatrenia v oblasti Európskej únijnej legislatívy v oblasti životného prostredia. Ďakujem. Pani Grostet. Ďakujem, pokúsim sa mm, hovoriť veľmi stručne. Hovorili sme o rôznych ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú členské štáty pri eh, uplatňovaní eh, legislatívy. Pokiaľ ide o Francúzsko, my sa snažíme eh, pracovať v oblasti ochrany biodiverzity a siete eh, území eh, Natura 2000. Eh, tam si počíname pomerne dobre, ale veľký problém máme s ochranou ovzdušia. Predovšetkým vo veľkých mestách, ale aj v iných oblastiach. Žiaľ, v tejto oblasti neexistujú hranice. Máme také obdobia, kedy dochádza k veľmi vysokej koncentrácii atmosférického znečistenia znečistenia. Žiaľ, prispievajú k tomu aj rôzne meteorologické javy, ale situácia je taká, že to znečistenie často prichádza z, z krajín, napríklad z Nemecka. A, a to si vyžaduje naozaj e, koordináciu politik jednotlivých členských štátov eh, v súvislosti s ochranou eh, ovzdušia. Je potrebné, aby sa tu prijali isté stimuly, pretože konanie o porušení to je jedna vec, ale ja si skôr myslím, že je potrebné pozbudzovať členské štáty, aby iniciatívne robili niektoré veci. Napríklad eh, často členské štáty tvrdia, že finančná kríza im bráni prijať príslušné opatrenia. Čo by mohla Európska komisia navrhnúť na to, aby podporila takéto kroky a projekty na zlepšenie kvality ovzdušia? Ďakujeme. Ďalší rečník. Vážený Vážená pani predsedajúca, ja by som chcela poďakovať za to, že sa tu zaviedol tento, táto dôležitá téma na pretras výbor regionov má tiež dôležitú úlohu. Sú tu ľudia, ktorí sú blízki našim eh, bližší témam. Mnohí ľudia v Európe mali dosť Európy. Eh, ukazujú na ňu prstom. Problémy sú kvôli Európe, takže vždy musíme sa zaoberať ich predstavami a nie realitou. Čo sa týka habitatov, ja v mojom regióne sa mi nedarí vysvetliť, ako počas štyroch generácií, keď robia niečo istým spôsobom, by mali zrazu prestať len preto, že životné prostredie, všetko, čo ja si vypočujem, je, aha, to Európa komplikuje veci. U nás, ale aj v ďalších krajinách, sú mnohí farmári, ktorí majú 70 kráv a zrazu skrachovali pretože nedodržiavali environmentálne štandardy. Ale ako vznikajú štandardy? Na základe merania, na základe výpočtov. Keď niečo človek odmeria, tak potom to kvantifikuje. Dozvie sa čísla, napríklad nitráty, minerály. A títo farmári, ktorí skrachovali v podstate, e, splnili tie normy, ale legislatíva a normy im skomplikovali život. pozerám na generálneho riaditeľa, keď presadzujeme istú legislatívu čistej pôdy a čistého životného prostredia, tak musíme veriť Európe, že to urobí. Neviem, keď to nebude robiť Európa, možno sa urob- udeje to, čo spravila, spravila Spojené kráľovstvo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj komisie za prácu, ktorú odviedli e, pri implementácii a pri výzve na lepšiu implementáciu e, legislatívy o e, životnom prostredí. Myslím si, že niektorí, niektoré krajiny zlepšili svoju kvalitu životného prostredia, avšak máme tu ďalej, ďalej veľký problém s vodným eh, hospodárstvom, ale ako aj odpadovým hospodárstvom. A toto sú samozrejme medzery v legislatíve o životnom prostredí, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie občanov a to samozrejme, ktoré majú aj nežiaduce následky. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Gerbrandy, že niečo nefunguje eh, pri eh, jednaniach a postupoch pri porušení pravidel ja pochádzam z kampanie, z južnej Talianska a tam sme opakovane e, poukázovali e, na nesmierne vysoký výskyt e, tumorových patologických znakov, predovšetkým kvôli nelegálnym skládkam. Samozrejme, my sme naozaj veľmi vzdialení od teoretického konceptu obehového obehového hospodárstva. Tam na niektorých miestach odpad spalujeme na otvorených e, cestách a to sú dokonca aj nebezpečné odpady a to také, ktoré sú nebezpečné bez toho, aby ich niekto ešte pálil. A e, samozrejme tieto e, takéto pálenie sa uskutočne častokrát vo vidieckých oblastiach, ktoré potom kontaminujú jednak polnohospodárske výrobky a potom samozrejme aj pôdu. Musíme vidieť, e, e, boli tu intervencie komisie, ale v konečnom dôsledku sa nič e, nestalo. Komisia hovorí, že tu má odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny, ale tým sa nerieši situácia. Potre- napríklad regionálna vlády, e, napriek tomu, že poberá európske e, fondy, e, si neplní svoje úlohy. Moja otázka je, kto má intervenovať v prípade, že v tomto nehrá úlohu komisiu. Mali by sme zlepšiť jednanie o porušení pravidel. Pretože v konečnom dôsledku aj keď sa zistí e, porušenie, tak to zase zaplatia občania, ktorí už e, zaplatili e, raz odvedením svojich vených. Povedzte mi, čo očakávate od členských štátov? Členské štáty stále žiadajú flexibilitu a my to redukujeme iba na riešenie týchto problémov, ktoré sú uvedené tu. Mali by ste členským štátom povedať, že e, nie, žiadna flexibilita, kým nevyriešite problémy, ktoré máte u vás doma. Veľmi pekne vám ďakujeme všetkým prispievajúcim. A teraz má slovo pán generálny riaditeľ, ktorý by mohol zareagovať. Ďakujem veľmi pekne za tieto vstupy mnohoraké. A z tejto diskusie vyplýva niečo, čo je jasné. Všetci sa zhodneme, že európske zákony o životnom prostredí sú veľmi dôležité esenciálne pre kvalitu života našich občanov. Ale, tak ako už povedal pán Gerbrandy, niektoré veci tu nefungujú. A ja opravím trošku jeho čísla. Máme 338 konaní o porušení pravidiel, niekedy dokonca tisíc prípadov, to je najväčšie množstvo prípadov za všetky oddelenia komisie. Na, prečo? Prečo toľko konaní o porušení pravidel? Prečo tak zle sa presadzujú environmentálne pravidla v praxi? Ja myslím, že to, čo robíme teraz, je, že sa pokúšame zaujať širší postoj ako len legalistický, ale hľadáme až korene. Musíme aplikovať pravidla, čiže legálny záleží, legálny postoj zostane, ale ešte musíme vidieť aj poza tento postoj, aké sú problémy, z čoho vyplývajú problémy. Je to nedostatok politickej vôle, tak potom sa zamerajme na politickú vôľu. Poďme do Európskej rady. Je tu proces Európskeho semestra, kde sa všetky tieto témy vo všeobecnosti riešia na úrovni makroekonomiky budujeme náš semester rok po roku, je to prvý krok. A budeme mať aj environmentálnych ministrov po prvý raz, čo sa nikdy predtým nestalo. Ministri životného prostredia nikdy nediskutovali o stratégiách, pretože nikdy predtým sa nepredložilo individuálne 28 správ, ktoré indikujú okruh po okruhu, čo funguje, čo nefunguje. Je to zrozumiteľné, prehľadné. Hovoria tu, čo im dobre zafungovalo a to, čo nezafungovalo. A v každej kapitole hovoria aj to, čo ešte treba urobiť. Samozrejme, že komisia mu bude pokračovať s konaniami o porušení pravidel. Začnem od konca, pán Peričiny. Čo robíme o, s odpadovým hospodárstvom v kampanii? Povedali ste, že mnohokrát ste o tom hovorili a nič sa nestalo. Taliansko minia 220 tisíc eur denne, pretože sme boli dvakrát na Európskom súde. A rieši to problém. Táto pokuta nie. Ale kým sa nepríjme riešenie, tak musia byť v súlade so zákonom. Spolupracujeme s Talianskom na novom pláne manažmentu tohto problému a keď sa vysporiadame s problémami, tak potom e, konanie o porušení pravidel skončí, ale dovtedy, kým sa to nezlepší, budeme používať právne nástroje. Nemáme armádu a keď krajina e, porušuje pravidla, tak po, pošleme oficiálny list, pošleme stanovisko a potom sa ide na súd. A ak verdikt súdu je neuspokojivý, tak ideme ešte raz na súd a potom sa platia pokuty, denné penalty. Ak však pravidla nevygenerujú e, výsledky, je jasné, že treba e, skúmať prácu iných nástrojov. Použiť iné nástroje. A práve preto si myslíme, že nemáme čo stratiť, môžeme pokračovať, aplikovať e, pravidlá alebo v súlade s paralelným prístupom Môžeme pracovať aj na e, konanie o porušení zmluvy, aj na rokovaniach. Pán Forenc, povedali ste, že sú to dobré úmysly. Áno, sú dobré a ešte to je aj čosi viac než dobré úmysly. Pokúšame sa vytvoriť fungujúci nástroj. A myslím si, že potrebujeme preskúmať aj legislatívu a v tom nám môžete pomôcť aj vy. Je to problém legislatívy, je, je to problém nedostatku e, jasnosti, ozrejmenia problému? Je to problém federálnych štátov? To sme už identifikovali v niektorých prípadoch, že ide o problém regionálnej správy. Spomenuli ste nitráty, dusičlany, dusitany. Šesť členských štátov EÚ je v konaní o porušení pravidel a v rámci Natura 2000, tu sa spomínali problémy týkajúce sa husy, sú tu problémy s výnimkami, s flexibilitou, ale myslím si, že to by sme si museli prediskutovať podrobne. Takže najprv analýza, potom diskusia s členskými štátmi EÚ a potom spolupráca, ako nájsť cestu ďalej. Pani Dali vítala IRR a povedala, že tam sa dostaneme ku koreňu veci povedala, že sú medzery v tom, čo vieme a služby ekosystémov e, nefungujú dobre, ale my e, pracujeme podľa AKI, ale v tejto oblasti AKI nie je, ale najlepšie praktiky budú užitočné, ktoré vyvstanú len v dialogoch. Pán Gerbrandy poukázal na to, že závažnosť konaní porušení zmluv nie je až taká vysoká, ako by sa čakalo a naznačoval, že by sa veci mali riešiť radšej na úrovni Európskej rady. Vážnosť tohto nástroja nie je taká, ako by mala byť. Zajtra bude zasadať e, Rada pre životné prostredie, vrátime sa k diskusiám, ale myslím si, že musíme nájsť spôsob, ako odštartovať strategické diskusie medzi krajinami a dať tomu istú politickú úroveň sú aj limity legálnych krokov, legálnych činov, napríklad v oblasti vz... škodlivín vo vzduchu. Máme nový prístup, pokúšame sa riešiť tieto problémy. Máme tu dôležitý verdikt, ktorý príde 5. apríla a v 7 prípadoch členské štáty už začali platiť pokuty. Ale ak tento nový prístup nepotvrdí súd, tak sa vy, vyhneme právnym poplatkom. Riešenie nie je legálna, nie je tým, že sa niečo žaluje. Samozrejme, že právny, právne riešenie je súčasťou veci, ale musíme ísť poza právne riešenie, aby sme našli spôsob, akým presadzovať environmentálne zákony v praxi. Pán Javor má úplnú pravdu. Nede tu len o konania za, o porušení pravidiel, ale aj o environmentálne inšpekcie, prístup k spravodlivosti. Toto všetko je dôležitou súčasťou celej skladačky. Chcem oznámiť dve iniciatívy. Jedna je iniciatíva o zabezpečení súladu. Myslím si, že sa príjme e, pred koncom marca a ďalej prístup ku spravodlivosti. To bude oznámenie. Vypracujeme oznámenie, v ktorom budeme informovať občanom NOV, ako sa domôcť environmentálnej spravodlivosti a sledujúc všetky, celú jurisprudenciu súdov. A tieto dve iniciatívy sú mimoriadne dôležité. Pani e, Grosted hovorila o problémoch Francúzska súvisiacich s ochranou ovzdušia, kvalitou ovzdušia. E, položila mi e, konkrétnu otázku. Ako by bolo možné zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi? Ako možno spoločne riešiť e, problémy s cezhraničným prenosom znečistenia ovzdušia? A to je presne tento nástroj, ktorý nám umožní otvoriť dialog s jednotlivými krajinami, ktorý nám umožní diskutovať o osvedčených postupoch. Aké opatrenia jednotlivé členské štáty používajú na ochranu ovzdušia v ich mestách, ktoré majú pozitívne výsledky. Napríklad v Írsku sa otvoril poprvýkrát dialog s orgánmi, s miestnou samozprávou v rámci tzv. Air Quality Forum. Hovorilo sa tu na spoločných stretnutiach so zainteresovanými aktérmi, hovorilo sa o možnostiach, ktoré sa niekedy týkali daňových opatrení, niekedy dopravných opatrení, niekedy regulačných opatrení opatrení. Ja si myslím, že je potrebné e, o to prejaviť záujem, pretože tento nástroj je prvý takýto krok k tomu, aby sa otvoril dialog a verím, že povedie aj k lepším výsledkom. E, pani, ďalej sa tu hovorilo o opatreniach súvisiacich s touto smernicou. A polokládli sme si otázku, e, prečo toto prichádza e, z Bruselu, robili sme to celé generácie ale teraz to zrazu nemôžeme e, robiť. E, samozrejme je tu aj efekt E, ktorý hovorí o zvyšovaní povedomia. E, samozrejme, nemôžeme mať v niektorých regiónoch e, jarnú polovačku, aj keď sa to dialo celé generácie, pretože je veľmi škodlivé pre prípady. Áno, samozrejme, viem, že ste nehovorili o tomto, ale hovorím vám o konkrétnych príkladoch, ktorých sme sa museli vysporiadať. Ale dialog s miestnymi autoritami, s miestnymi orgánmi, E, a my nechceme tieto veci nadregulovať z Bruselu, pretože si myslíme, že tieto veci sú lepšie vyriešené na štátnej alebo regionálnej úrovni. Avšak e, ako môžeme e, príjmeť krajiny k tomu, keď nemajú ani plá, riadiace plány, akčné plány, čo sa týka smernice o dusičnatých látok Napríklad eh, Holandsko má výnimku eh, zo smernice o dusičnatých eh, látok. Hovorili sme o veľkých problémoch, ale nielen v Holandsku, kde kedy sme hovorili o poškodzovaní pôdach a to a e, samozrejme toto presahuje už hranice planety. E, Není to len porušovanie smernice ale e, samozrejme aj krajiny, ktoré majú výnimku zo smernice, ešte porušujú aj e, tie limity, ktoré sú stanovené vo výnimkách. Šesť členských štátov e, a teraz monitorujeme e, výnimky a pokiaľ, a pokiaľ e, sa nebudú rešpektovať ani výnimky, pokiaľ e, výživové látky sa dostávajú do pôdy, riskujeme naozaj všetko. E, potom už nebudeme mať žiadny priestor na e, rokovanie. Pravidlá sa budú musieť implementovať, pretože situácia je veľmi zlá. Snažíme sa spolupracovať s členskými štátmi a ten posledný bod, ktorý by som chcel zdôrazniť, je to, že jednania, respektíve prípady porušenia fungujú v Francúzsko napríklad vyriešalo e, e, veľmi zložitú a komplikovanú záležitosť o tých látkach. E, rovnako aj Taliansko. E, viac ako 50 e, situácií bolo uvedených na pravú mieru. Takže e, konania o porušení pravidel budú aj na aj naďalej pokračovať. Je to samozrejme metóda cukríka a biča a bude tu aj cukrík, aj bič, ktorý nás privede k tomu, že budeme lepšie spolupracovať e, s členskými štátmi a s partnermi, aby sme mali lepšie výsledky pri implementácii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za... Ďakujem. Veľmi pekne za otázky a odpovede. Ďakujem kolegovia za túto výmenu názorov. Teraz prejdeme na posledný bod e, programu. Nemáme už veľa času, ale ešte stále ešte 10 minút tlmočenia je k dispozícii a budeme hovoriť o stratách pri finančných operáciách mimo únie. Je to záruka EÚ pre straty Európskej investičnej banky. Pán Patričalo má v tomto čo povedať, takže dostanete okamžite slovo. Vážení kolegovia, Chcel by som sa poďakovať predovšetkým komisii e, za výborný návrh a e, rozhodnutie, ktoré rozpracovala, ktoré si kladie ambiciozný e, plán, aby externé pôžičky Európskej investičnej banky boli preinvestované aj kvôli migrácii. Ako iste viete, Európska investičná banka funguje tak dovnútra, ako aj navonok spoločenstva a ktorá poskytuje tak záruky, ako aj e, pôžičky, e, ktoré majú šíriť e, myšlienky a ideály Európskej únie. V, čo sa týka dotovaných projektov zo strany Európskej únie, Európska investičná banka má čoraz väčší mandát a samozrejme vo svojej pôsobnosti aj boj proti klimatickým zmenám. A takýmto spôsobom E, umožňuje e, prevenciu a boj proti klimatickým zmenám, a to na svetovej, celosvetovej úrovni. E, návrh, ktorý som pripravil, berie do úvahy snahy, ktoré doteraz Európska investičná banka robila, aby sme sa vysporiadali samozrejme aj s politikou životného prostredia Európskej únie a zároveň ich sklobili s finančnou politikou. Pripravené pozmeňujúce návrhy sa sústreďujú na redigovaný text e, komisného návrhu, aby sa posilnila e, tie snahy v oblasti životného prostredia a globálneho oteplovania, ktoré Európska investičná banka už e, má pripravené a zahrňuje to všetky odvetvia činnosti banky, a ktoré významne prispieva k prechodu k nového typu e, hospodárstva, ktoré je nízko e, uhlíkové. E, tieto plány sú nesmierne ambiciozne, ktoré sú založené na dohode z Parížach a samozrejme predpokladajú aj intervenciu Európskej investičnej banky. Je samozrejme vhodné posilniť prierezovosť eh, jednotlivých eh, cieľov a samozrejme spojiť ich aj s financovaním zo strany Európskej investičnej eh, banky. Tak, aby sme zvýšili investície klimatického charakteru o 25 zo strany Európskej investičnej banky do roku 2020. Toto sú návrhy, ktoré som chcel predložiť do vašej pozornosti vzhľadom na opatrné zváženie. Som si istý, že do zajtra e, budeme môcť pristúpiť k hlasovania a do konca marca budeme mať spoločný názor, spoločný kompromisný návrh, aby sme e, samozrejme mohli tento návrh potom predložiť v komisii o rozpočte. Tieňoví spravodajcovia k tejto správe. Pán Kaputo, nech sa páči. Grazie, grazie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade chcel by som sa poďakovať kolegovi Patričelovi za prácu, ktorú odviedol a som presvedčený o tom, e, že odkaz na parížské e, dohody o klimatických zmenách sú e, nesmierne vhodné a dobre umiestnené. Návrh komisiu rozšíriť externé aktivity Európskej investičnej banky o ďalšie cieľ, a to štvrtý cieľ, to znamená zmierniť príčiny migračnej krízy, je niečo, čo môžeme e, iba podporiť. Ako sme videli e, v posledných rokoch, medzinárodné spoločenstvo e, čelí bezprecedentnému prílevu utečencov, čo si vyžaduje mobilizáciu dostatočných a dodatočných finančných zdrojov. Migrácia dosláha priam biblické rozmery, predovšetkým v Európskej únie a nutí nás to, aby sme sa vysporiadali s príčinami tohto fenoménu čo sa týka boja proti klimatickým zmenám, a ktoré nás dá katastrofické e, rozmery, e, e, vidíme, že práve okrem tej krízy, ktorú sme videli, tak práve klimatické zmeny sa stanú v budúcnosti príčinou migračných vln a nesmie mať e, e, strácať e, z pamäti aj rozvojové ciele OSN do roku 2030 v klimatickej oblasti. E, čo sa mi nepáči, e, návrh komisie e, má dať lepšie financovanie klimatickému sektoru e, E, ktoré má navyšiť financovanie projektov e, v rozvíjajúcich sa krajinách z 25 na 35 Mali by sme nechať dostatočnú slobodu Európskej investičnej banky, aby sme sa e, vyhli takémuto návrhu komisie a týmto spôsobom nemali by sme v tomto prípade ale obmedzovať financovanie zo strany Európskej investičnej banky na 25 pretože potom delegujeme e, samozrejme e, schopnosť ovplyvňovať e, rozhodnutia v oblasti životného prostredia na iné oblasti. A to nie je dobré práve pre klimatické ciele. Ďakujem veľmi pekne. Now, uh, Pani Jatenmaki, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Európska únia je sa zaoberá investičným programom, ktorého ústredným cieľom je dostať pod kontrolu migračné toky, ktoré sú mimo kontroly. Zároveň potrebujeme vytvoriť nové pracovné miesta, zabezpečiť, že ľudia budú mať slušné živobytie a podmienky na prácu a na život Myslím si, že stojí za to si uvedomiť, že klimatické zmeny sú jedným z ústredných dôvodov migračných tokov. Možno, že je to práve tá základná príčina suchá, ktoré znamenajú, že ľudia musia odísť a nájsť eh, si iný príjem, iné živobytie niekde inde. Hovoríme o, okrem iného aj o tom, že EIB má požičiavať viac mimo Európskej únie. Že EIB súhlasila s tým, že operácie mimo Európy budú možné až do výšky istého percenta a ak sa dôvodom ukáže byť klimatická zmena pri žiadaní požičky. Hovoríme tu o garančnom fonde a ja si myslím, že potrebujeme stanoviť si ciele okolo 25 a to najmenej. Najmenej 25 Stanovisko výboru pre životné prostredie je dôležitým prvkom v hodnotení dopadov klimatických zmien. Spravodajca vo výbore pre rozpočet Mm, poš- hovorili o tom, že sa budú posielať ďalšie platby na latinskoamerický kontinent. Kým pošleme peniaze, treba zabezpečiť, že naozaj sú zacielené na tie oblasti, kde potom aj uvidíme výsledky. Musíme zabezpečiť, že jednoducho nerozhadzujeme peniaze na vôkol, ale že dosahujeme ciele, ktoré sme si stanovili. Ďakujem. Ďakujeme vám. Pani Dornano, nie. Pani Konečná, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, pani predsedkynia výboru. Ďakujem spravodajcom. Na začiatok chcem povedať, že veľmi vítam cieľ pre EIB udržať súčasnú mieru financovania projektov zameraných na oblasť klímy v rámci mandátu na poskytovanie úverov tretím krajinám dokonca prispieť k zvýšeniu investícií súvisiacich s rozvojovými krajinami z 25 do 30 do roku 2020. Ja by som sa nebranila ani vyššiemu číslu v tejto súvislosti, preto len veľmi nerada vidím snahu pána spravodajcov o oslabenie tohto cieľa za pomoci pozmeňovacích návrhov, podporovať investičné projekty v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy a zmierňovaniu dopadov, ktoré prispievajú k celkovým cieľom rámcovej dohody, dohody OSN o zmene klímy a parížskej dohody. Je to proste životne dôležité v dnešnej dobe. Ale musíme si povedať, že nejde len o boj s klimatickými zmenami. Podstatná je aj sociálna situácia ľudí mimo EÚ. A v niektorých krajinách, ktoré sú stíhané klimatickými rozmermi, je táto situácia čoraz otrasnejšia. A EÚ stojí na čele boja proti klimatickým zmenám. Ale nežijeme v bubline, ako nám ukazuje súčasná migračná kríza. Je pekné, že naše emisie CO2 budú čoskoro takmer nulové, ale ak za našimi hranicami je realita úplne opačná, tak naša e, nulová emisia je nám na nič. E, civilizácia Pre našu civilizáciu pracujú iné krajiny na úkor pohodlie a spotreby. Naposledy sa to ukázalo v rámci komplexnej problematiky používania palmového oleja. Preto treba podporovať všetky opatrenia, ktoré sú dôležité pre všeobecné zbližovanie cieľov a operácií v rámci mandátu, používa poskytovanie úverov tretím krajinám a dostatočné investície do čistej vody, cenovo dostupných a čistých energií, inovácií, udržateľných miest a spoločensky dôstojnej práce. Toto všetko by malo byť samozrejmosťou, pretože sa nám to jednoducho tisíckrát vráti. Nie sme izolovaným ostrovom. Musíme si uvedomiť, že ak nepomôžeme, tak na to môžeme raz sami veľmi vážne doplatiť a možno aj skončiť. Ďakujeme. A teraz pani Ornáno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj spravodajcovi za jeho prácu. Pokiaľ ide o toto stanovisko, je pravda, že e, súčasná e, migračná e, kríza je bezprecedentná a je skutočne treba prejaviť maximálnu zodpovednosť. Prostredníctvom investičných projektov v krajinách mimo EÚ je možné riešiť imigráciu pri zdroji a Takisto treba zabrániť, aby tisíce ľudí nezomierali v Stredozemnom mori. E, bola by som radšej, keby sme hovorili o migračnej kríze namiesto utečeneckej krízy. E, utečenci utekajú pred vojnou a všetci migranti nie sú, migranti nie sú utečenci a na toto nesmieme zabúdať. Z hľadiska financií e, moja krajina Francúzsko do veľkej miery je čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ. Ja si myslím, že je nevyhnutné, aby sme dosiahli konkrétne výsledky na základe už existujúcich eh, programov, namiesto toho, aby sme neprestajne zvyšovali Prahy. Eh, som za to, aby sme podporovali eh, investičné projekty mimo Európskej únie, k čomu by mala prispieť Európska investičná banka, najmä pokiaľ ide o roz rozvoj jednotlivých krajín a riešenie hlbokých príčin migrácie. E, v súvislosti so súkromným sektorom sme konštatovali, že nie je možné drasticky e, znižiť e, deportácie e, migrantov do ich e, krajín pôvodu a naše ciele v tomto smere neboli splnené. Európska investičná banka by mala e, podporovať predovšetkým tie projekty, ktoré sú určené pre tie komunity, ktoré prijímajú migrantov aj pre to, aby E, migranti e, mohli byť vracaní do krajiny pôvodu. E, pokiaľ ide o zvýšenie investícií na riešenie otázok zmeny klímy v rozvojových krajinách z 25% na 35%, tak toto je otázka, kde je potrebné sústrediť naše úsilie aj pri riešení príčin migrácie. A záverom e, navrhujem, aby sme tu dve krajiny, Turecko, E, ktoré e, už by nemalo mať nárok na peniaze z Európskej únie, ako aj druhá krajina e, Kosovo. Tu, tieto krajiny by mali byť vylúčené z okruhu krajín, ktoré by mali byť adresátmi týchto investícií. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo komisia. Ďakujem. Ďakujem aj spravodajcovi za návrh stanoviska, čo sa týka pozmeňovacieho návrhu 1. K tomu nemáme čo povedať. Je tam explicitné spomenutie parížských dohôd a agenda do roku 2030. Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu 2, 25 je dôležité uvedomiť si, že cieľ 25 je minimálnym objemom operačných e, krokov EIB, ktoré má podľa súčasného mandátu. A 35 tento cieľ je cieľ do roku 2020 na všetky aktivity EIB mimo úmie, nie len v rámci e, mandátu externého požičiavania alebo uverovania. Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu 3, pre komisiu je plne akceptovateľný a pozmeňovací návrh 4 cieľ e, klimatických zmien e, sa stane takto prierezovejším. Zvažujeme to a všetky štandardy, metódy a procesy EIB sa snažíme nastaviť e, v súvislosti s touto témou. Táto téma je vlastne týkajúca sa pracovnej metódy EIB. Možno komisia by si mala prediskutovať tento špecifický pozmeňovací návrh z EIB. Ďakujeme. Teraz pán Bazičalo, nech sa páči. Patričalo. Mm, Oceňujem návrhy kolegov a samozrejme aj e, to, čo dodala komisia. V zásade nemám e, čo e, dodať. Zajtra si pozrieme pozmeňujúce návrhy a budeme teda pokračovať ďalej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedníčka. Eh, lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 1. marca poludne. A eh, týmto ukončujem naše dnešné stretnutie a budeme pokračovať zajtra, kedy sa aj uvidíme. Ďakujem veľmi pekne.